Dobré popoludne všetkým a všetkých vás vítam na tomto stretnutí výboru pre petície. Mali sme začať o 2.30 a stále sa mi zdá, že tu nie je dostatok členov, ešte ani máme ani kvórum, takže skúsme začať a Peter, vy a ostatní prosím usadte sa a prípadne potom môžeme pokračovať k prvému bodu programu ja sa snažím tu nájsť eh, niektorých kolegov, ktorí by sa mali čo skoro ujať slova, ale ešte stále tu nie sú. Ale tí, ktorí tu už ste, prosím, usaďte sa a dovolte, aby som medzi tým pomaličky vás začala informovať bod 3 eh, programu rokovaniu. To sú výsledky ktoré sa týkajú písomného postupu o hlasovaní ohľadom výhrady na stretnutí koordinátorov 21. marca. A to je nasledovné. Boli prijaté petície vo forme, ktorú e, som ako predsednička nabrhla a ide o tieto 10.13 e, e, bude zachovaná, otvorená, pošle sa envy na informáciu a komisia bude požiadaná, aby poskytla ďalšie informácie. Petícia 10.20 a 11.15 bude otvorená a komisia sa im bude venovať a poskytne nám ďalšie informácie. Petícia 11.25 bola vyhlásená ako priateľná a e, bude a predkladateľ petície dostane informácie a potom e, petíciu pošleme do LIBE na stanovisko, požiadame o stanovisko a komisii na ďalšie informácie. Pokiaľ ide o e, body B, minulý, minule boli výsledky tieto. Petícia 60 bude otvorená a e, bude na programe zasadnutia výboru v ďalšom, v ďalšom funkčnom období parlamentu. Petícia 224 buď, zostane otvorené, až kým e, sa nepríjmu nové texty a uzavreli sme petíciu 853, 316, 373, 1227 a 1304. Takže to je výsledok e, stretnutia koordinátorov, e, ktorý bol takto dohodnutý. A pokiaľ ide o bod 4, no, bod rôzne, Chcela by som vás upozorniť na to, že sa blížime k, k koncu mandátu, či už sa vám to e, zdá uveriteľné alebo nie. A dúfam, že budeme mať ešte možnosť, aby sme sa stretli. Ja som zodpovedná za e, koktejl Petty, ktorý sa bude konať v stredu 10. To znamená na budúcu stredu o 18.30 e, popoludní takže buďte pripravení na veľmi pekné stretnutie, aby sme si všetci zaželali všetko najlepšie do budúcnosti. Kde? Kde to bude, pani predsednička? Áno, prosím. E, miesto bude ešte oznámené neskôr. Ja e, mám e, vybrať to je pekné miesto, ale potrebujeme objasnenie predsedu, kde sa to bude konať. Ale ja chcem to najlepšie, povedzme to takto. Je to tak? Áno. Takže chcem to najlepšie a potom uvidíme, či to bude možné alebo nie, ale ten koktail sa bude konať v každom prípade, takže sa na to pripravte. A teraz by som potrebovala Beatrice Besera, aby tu bola, prítomná, lebo idem e, hovoriť o správe o e, občianstve Európskej únie a ona tu nie je. Dobre, Beatrice Besera tu nie je a preto sa obrátim na zástupcov komisie a dám im slovo. Marie-Hélène Boulangerie, ste tu, Boulanger, ste tu. E, takže vás vítam, máte slovo. You, Ďakujem, pani predsedníčka. Ak súhlasíte, tak by som chcela hovoriť o tri troch bodoch e, posúdenie vplyvu, e, potom reakcia naň a potom aktualizované informácie o občanstve EÚ. Za posledné dva roky od e, vydania uznesenia možno na začiatok by som povedala, že správa vypracovaná pani Beseha ako spravodajkyňou o správe o občanstve EÚ 2017 bola veľmi komplexná a chcem zdôrazniť konkrétne body možno len povedať, e, treba povedať, že táto správa občanstva 2017, určite si pamätáte, že aj rada vydala závery ohľadom tejto správy, e, pokiaľ ide o prácu e, komisie o občanstve a tento parlament takisto nepochybne vydal iné správy v rámci e, práce výboru AFKO o implementácii ustanovení e, zmluvy o občanstve EÚ a že komisia e, takisto príde s ďalšou správou a my súhlasíme s posilnením občanstva EÚ. A pokiaľ ide o odporúčania v rámci správy, v nadväznosti na správu 2017 chcela by som zdôrazniť konkrétne body. V prvom rade demokratické práva. Má, my sme tento rok, vlastne minulý rok, eh, rečnička, v roku 2018 správu o miestnych voľbách, takže eh, hlasovacie práva mobilných eh, občanov v EÚ na miestnej úrovni a tam sme sa zaoberali možnosťou e, zlepšiť informovanosť o týchto právach, e, e, dôležitosti o informovanosti a zvyšovania povedomia občanov, ako uľahčiť hlasovanie a, ako, a čo robiť, aby sme tento cieľ dosiahli. Demokracia bola ďalšou dôležitou témou vo všeobecnosti, pretože výbor pre kolokvium pre základné práva sa venovala tejto téme demokracie a takisto to súviselo s e, eurobarometrom, mm, odkiaľ máme podrobné informácie o tom, čo si občania myslia o demokratických e, právach, kde e, vnímajú potrebu na zlepšenie. A toto je veľmi dôležité na to, aby sme mohli prijať opatrenia. A možno ste už počuli, že v nadväznosti na E, prípad e, Cambridge Analytica. Komisia vydala balík opatrení v septembri 2018 s cieľom zabezpečiť e, slobodné a férové voľby. A tento balík opatrení obsahuje usmernenia pre ochranu údajov, ale aj špecifické odporúčania, pokiaľ ide o členské štáty a aj politické strany. My spolupracujeme úzko s členskými štátmi, vrátane spolupráce v rámci Európskej eh, siete pre spolupráce, eh, spoluprácu pri voľbách, aby sme zlepšili eh, praktiky a postupy pri príprave volie. My už sme mali dve stretnutia tejto siete európskej spolupráce a budeme mať ďalšie, tretie tento týždeň. Potom ďalším dôležitým výsledkom je, je informovanosť pre občanov. Máme niekoľko informačných kampaní, vrátane korporátnych kampaní, ale aj veľmi špecificky zameranú kampaň mm, zohľadňujúcu to, že niektoré práva EÚ občanov boli menej známe. Napríklad e, minulé leto sme mali konkrétnu e, kampaň o ochrane e, zákazníkov, aby ľudia vedeli lepšie, aké sú ich práva v tomto smere. A takisto sa tešíme e, na spoluprácu s týmto parlamentom pri praktickej podpore e, uplatňovania týchto práv, aby ľudia vedeli, aké sú ich volebné práva, kde sa môžu zaregistrovať, kde môžu hlasovať, kde môžu dostať príslušné informácie. A e, v tom istom duchu, pokiaľ ide o demokraciu a informovanosť, by som chcela zdôrazniť, že sa konal dialog s občanmi minulý rok a vo vašej e, správe je aj zameranie na e, e, rovnoprávnosť práva LGBT a podobne. Bohužiaľ, rečnička hovorí bez mikrofónu. A každý rok komisia vydáva správu o pokroku, ktorý sa vykonal, pokiaľ ide o tieto zverejnené opatrenia Ďalšia dôležitá vec. E, chcela som zdôrazniť správu vydanú komisiou v nedávnej dobe, v januári tohto roka, o e, e, schéme in, občianstva a trvalého bydliska v Európskej únii. Komisia vytvorila skupinu expertov členských štátov na vytvorenie bezpečnostných kritérií a procesu e, riadenia rizika a zlepšenie transparentnosti e, financovania bezpečnosti takýchto schém a systémov. Prvé stretnutie sa takisto bude konať tento týždeň a všetko, čo robíme, je v plnom rozsahu zverejnené na našich webových eh, stránkach. My teda aplikujeme tie isté pravidlá o transparentnosti a registrov, takže agendu, eh, zápisnicu a toto všetko nájdete na webových stránkach. A ďalšie, čo som chcela povedať, eh, to sa týka návrhu dokladov totožnosti a povolení na pobyt a ich vydávania nových dokladov bezpečnejších, nových bezpečnejších dokladov pre mobilných občanov. E, takto bude pre občanov ľahšie vykonávať svoje právo na e, voľný pohyb a zároveň sa vyplní tá bezpečnostná medzera, pokiaľ ide o bezpečné dokumenty a doklady. Určite e, viete, e, že sa o tom hovorilo na minulej plenárke. A potom sú tu ešte tie núdzové cestovné dokumenty a príslušný návrh, to znamená doklady, ktoré potrebujete, aby ste sa dostali domov, keď vám boli e, doklady, pôvodné doklady ukradnuté. To predložila komisia, tento parlament vydal svoje stanovisko a mm, práca na rade dobre postupuje. Ja nebudem teda vymenúvať celý zoznam, ale chcem predsa len ešte upozorniť, že v tejto e, oblasti je dôležité stanovisko súdneho dvora. My sa snažíme prispievať k judikatúre, ktorá tu vznikla, napríklad e, prípad Kormen ohľadom e, voľného pohybu a Čabas, prípad Čabas týkajúci sa automatického, automatickej straty národnosti v niektorom členských štátov a následnej straty občianstva EÚ. To teda takisto môže mať priame dôsledky pre občanov. Na tomu, teda tejto judikatúre treba venovať pozornosť. A potom ešte ustanovenia e, zmluvy. E, o to ide pri tých parlamentných pondelkoch a e, práci tohto výboru. Každé tri roky sa vydáva správa o aplikácii e, ustanovení zmluvy ohľadom práv občanov. Ďakujem vám veľmi pekne. Budeme vás ešte aktualiz- poskytovať aktu- aktuálne informácie. Ja by som e, chcela povedať, že tento výbor pre petície od samého začiatku svojho mandátu sa snažil rôznymi spôsobmi e, podporiť zapojenie aj v európskych voľbách a to rôznymi spôsobmi. Domnievame sa, že reforma volebného zákona by mohla byť príležitosťou pre Úniu, aby bola demokratickejšia a komisia bola požiadaná, aby poskytla nejaký akčný plán na zavedenie elektronického hlasovania v Európskom par- vo voľbách do Európskeho parlamentu, aby tento systém bol takisto aj dostupnejší všetkým občanom Európskej únie. Komisia bola takisto v tejto správe požiadaná, aby konala v prípade sťažnosti mm, ohľadom výkonu eh, volebného práva v komunálnych voľbách v Európskej únii a eh, je podľa mňa dôležité pozrieť sa aj na to, že európsky občania, ktorí sú mobilní a sa vzťahujú z jedného členského štátu do iného z rôznych dôvodov, aby tam napríklad žili, študovali, pracovali alebo z rodinných dôvodov, by mali mať možnosť e, uplatňovať svoje hlasovacie práva e, v národných voľbách, parlamentných voľbách e, v krajine pôvodu. A to nie je napríklad prípad britských občanov. Oni o toto právo po 15 rokoch prichádzajú a pre tento výbor toto bolo veľmi dôležité a zdôraznili sme to aj v eh, pri prebiehajúcich rokovaniach o Brexite a e, ako inštitúcia sme konštatovali, že by sa na to malo veľmi, veľmi dôkladne prihliadať. Takže tento výbor, myslím, že by mal byť hrdý na konci svojho mandátu, že e, zdôraznil veľmi dôležité kľúčové témy pre európskych občanov. A pre ich zapojenie. A mm, chcel by sa e, niektorý z kolegov ešte ujať slova k tejto téme? Nie? Ak nie, tak môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu rokovania a to je výmena názorov s, európskym, s európskou ombudsmankou pani Emily O'Reilly ohľadom nových e, navrhovaných nových právomocí. Nie je tu. A myslím, že tu, že už prichádza, takže počkáme chvíľku až kým nepríde. Možno, že už niekde tu, na blízku, dúfajme. Medzi tým, ak by sa niekto e, iný chcel ujať slova, kým na ňu budeme čakať, prosím, máte možnosť. E, Peter, ty máš vždy niečo dôležité, ale dnes zdá sa, že nie. Niekto iný? Áno, Peter, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako som povedal, ja som prácu na tejto správe som sa aj nevenoval, ale mohli by sme si povedať, že vlastne európske občianstvo je antibiotikom pre brexitovú situáciu, lebo je to druhá strana tej medaily. Robíme každé 2-3 roky správu, ale nemali by sme tu teraz o tom hovoriť, pretože občianstvo Európskej únie je vlastne to, čo nás drží dokopy a ja sa vždy teším, keď občania sú upozornení na to, že keď príjmajú európske občianstvo. Čo mi však ešte napadlo, je, že okrem teda tej konzulátnej ochrany, okrem ďalších dokumentov, ja už som to popísal, budeme tu sa venovať aj ďalším otázkam, pretože v našom regióne zohráva táto otázka dôležitú úlohu, keď niekto napríklad ochorie alebo má úraz, takže či sa dostane do najbližšej nemocnice alebo či sa dostane do najbližšej národnej nemocnice, takže ak sa na to pozeráme takto zvonka, tak je to úplná hlúposť, ale keď sa niekto niečo stane, tak najbližšie, tak človeka treba odviezť do najbližšej nemocnice, bohužiaľ nie je to vždy tak, takže aj takéto otázky budeme musieť riešiť. Ja sa vždy teším v rámci nášho výboru, keď v rámci petícií ohľadne, týchto, ohľadne tejto formy mobility sa venujeme aj týmto otázkam a poukazujeme na nejaké nedostatky. Takže my budeme bojovať za to, aby európske občianstvo skutočne bolo tým, čo drží nás všetkých pokope. Už meno to vlastne hovorí Únia a občianstvo, unijné občianstvo. Nie je to nejaký projekt vlády, je to projekt pre občanov, od občanov. Môžeme byť na to pyšní a vychádzam teda z toho, že výbor pre petície v najbližšom legislatívnom období nadviaže nad našu prácu. Je tu ešte veľa práce, treba sa do nej pustiť. Ďakujem, veľmi pekne. To... A, takže teraz e, by som chcela privítať našu e, drahú priateľku a kolegyňu, ombudsmanku, Európskej, eh, Európsku ombudsmanku eh, pani Emily O'Reilly. Pozvali eh, sme vás v súvislosti s uznesením o názvu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú vlastne pravidlá na stanovovanie povinností ombudsmana. A Teraz máte teda slovo, aby ste sa mohli vyjadriť e, k tomuto uzneseniu. Dobré popoludne, e, pani predsednička, e, vážení poslanci, ďakujem vám za dnešné pozvanie, aby sme mohli diskutovať o ďalšom vývoji úradu Európskeho ombudsmana, o tom, ako bude pracovať. Tak, ako o tom hovorila pani Wikström, ja by som ale najskôr chcela stručne sa pozrieť späť na posledných 5 rokov. Parlament za toto obdobie podporoval môj úrod v prípade mnohých stiažností e, vrátanie práce na transparentnosti Frontexe, transparentnosti procesu e, Brexitu, jazykovej politiky EÚ a inštitúcií, obchodných dohôd, e, kódexu správania sa komisára a pokiaľ ide o konflikty záujmov. Výročné správy e, výboru pre petície boli e, vždy široko podporené na plenárnych zasadnutiach a výsledky práce parlamentov, pokiaľ ide o moju špecifickú správu o e, zodpovednosti a transparentnosti, tak si to získalo podporu naprieč celým politickým spektrom. Som veľmi vďačná za prejavy dôvery parlamentu ako celku a konkrétne tohto výboru. Ako som povedala pri mnohých príležitostiach, úrad ombudsmana je len tak silný, aká silná je podpora, ktorú má od parlamentu. Vo februári parlament schválil chválil správu o revidovanom štatúte Európskeho e, ombudsmana a chcem e, poďakovať pánovi Rangelu z EPP a Avko a e, pani Ankon z Grinsa Petty za to, že podporili túto, za, vypracovali túto dôležitú správu. Ja e, som síce aktívne nepracovala na revízii tohto štatútu a vítam, ale E, tieto výsledky a, že by, a to, že by sa štatút mal zosúľadiť s Lisabonskou e, zmluvou. Na tento, tento mesiac e, bude prerokovaný oficiálne na Rade a komisie. Uvidíme, či Rada s tým bude súhlasiť a podporí návrh k parlamentu. Ako som povedal mnohokrát, môj úrad je malý a má veľký mandát a aby môj tým mohol eh, vykonávať tento mandát v najlepšom záujme všetkých Európanov, verím, že sú štyri základné prvky, ktoré treba eh, splniť v budúcnosti. Poprvé, eh, Samozrejme, nezávislosť je veľmi dôležitá pre každého ombudsmana, to znamená, že občania majú nezávislý orgán, na ktorý sa môžu odvolávať Eh, ak eh, s nimi verejná správa nenakladá dobre. Druhý prvok sa týka dvoch eh, silných mandátov na preskúmávanie môjho úradu, ktoré znamenajú, že môžeme postupovať rovnako ako inštitúcie pri zisťovaní všetkých relevantných prípadov, konkrétne, faktov konkrétneho prípadu. To znamená, ma môžeme nahliadať do dokumentov a požadovať o svedectvo úradníkov EÚ. Tieto dve právomoci sú zásadné, aby e, tá meka moc tohto e, úradu bola efektívna. A som rada, že e, tieto dve právomoci sa zachovali aj v novom návrhu. Tretí prvok sa týka zdrojov. V súčasnosti máme 65 miest, dve a spracúvame 2000 sťažností v 24 jazykoch ročne E, narastlo o 17 e, to číslo e, za dobu môjho mandátu a samozrejme spolupracujeme so sieťou európskych ombudsmanov a to všetko vyžaduje zdroje. Návrh parlamentu zahrňa niekoľko víziev na väčšie zapojenie ombudsmana, najmä v oblasti Eh, boja proti eh, prenasledovaniu harasmentu a eh, moje, na to, aby sa, sme sa viac mohli zamerať na túto oblasť, budeme potrebovať viac zdrojov, aby sme zachovali úroveň služieb poskytovaných občanom a úroveň spracovania týchto prípadov a napokon je veľmi dôležitý, e, dôležitá podpora napred všetkými stranami. Ja sa budem snažiť e, získavať podporu všetkých strán tohto parlamentu, a, aby, pokiaľ ide o moju e, prácu. Som teda odhodlaná aj naďalej uchádzať sa o túto podporu a odôvodňovať potrebu tejto podpory v ďalšom mandáte po zvolení nového parlamentu tohto, tento, počas mája bude nasledovať zasadnutie, kde sa bude rokovať o budúcnosti e, tohto úradu a chcem vám povedať, že môjim zámerom je opäť sa uchádzať o, o e, mandát ombudsmanky, ak budem poctená opätovným zvolením, bude, budem vychádzať e, zo svojej práce od roku 2013 a budem sa snažiť zvyšovať relevantnosť a význam tohto úradu. Takže vám ďakujem za vaše dnešné pozvanie. a som pripravená odpovedať na všetky otázky, ktoré prípadne máte. Ďakujem veľmi pekne a ja chcem opäť zdôrazniť, že máte širokú podporu a e, aj na e, plenárnom zasadnutí to e, boli, bolo veľmi viditeľné, takže sa tešíme na ďalšiu spoluprácu aj v nadchádzajúcom období. Takže chcel by sa niekto z kolegov vyjadriť? Ak nie, tak dáme slovo priamo komisii. Pán Lefebvre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani O'Reilly, pani Wikström, ďakujem za vašu opakovanú prítomnosť tu v našom výbore. Otázka, ktorú sme dostali, vás informovala ohľadne nášho revízneho kalendára, ktorý sa týka stanoviska, ktorý sa žiada od komisie na to, aby sa revidoval štatút. Istotne pochopíte, že nakoľko sme dostali list z parlamentu 25. marca iba, tak je jednoducho ťažké, je to príliš skoro, aby sme mali provizionálny charakter, kalendár, ktorý by už bol teda v poriadku. A nie je tam spomenutá žiadna lehota v tom, v tom liste Budeme analyzovať, alebo začali sme analyzovať túto revíziu, teda od prijatia uznesenia a projektu. A potom, po tejto revízii, nakoľko teda obsahuje viaceré zmeny, modifikácie, ktoré boli zavedené počas plenárneho zasadnutia, ktoré prijalo tento text. Takže treba to hĺbkovo analyzovať a po všetkých týchto analýzach prvotných bude takisto potrebné ako zvyčajne rešpektovať všetky interné procedúry ohľadne validácie redakčných úprav na úrovni všetkých generálnych raditeľstiev a dotknutých služieb a treba takisto rešpektovať aj ten zvyčajný schvalovací proces zo strany kolégia. Takže je príliš skoro, aby sme povedali, že kedy bude to stanovisko komisie vydané, avšak tá odpoveď bude v každom prípade zaslaná čo možno najskôr berúc do úvahy ten proces interný, ktorý sa musí celý odsledovať. Ďakujem pekne. Je vous remercie, monsieur Lefebvre. Um... Ďakujeme pekne aj my vám, pani O'Reilly. Chceli by ste zareagovať? Ale Peter je tu ako zvyčajne, nech sa páči. Tak už sa máme na čo tešiť. Takže musel som sa usmiať, pani predsednička, na budúce neomeškáme to, neprepasieme tú možnosť, že tam teda dáme aj dátum, keď teda, kedy očakávame odpoveď, ale my predsa od komisie očakávame čo možno najrychlejšiu prácu, na to nesmieme zabúdať, ale poviem svoje stanovisko k téme transparentnosť možno za to bude môcť zareagovať pani ombudsmanka. Ide teda o otázku. Transparentnosť pre mňa ako taká v tých troch dôležitých inštitúciách EÚ, Rada, Parlament, Komisia, tam v, naš, tejto, v tomto ohľade parlament je skutočne v predvoji, keď som v kontakte s voličmi, tak sú pres, prekvapení, keď im poviem, že väčšina tých diskusí u nás je otvorená verejnosti, takže môžu prísť už transparentnejšie, sa to ani nedá robiť je tu možnosť, že jednoducho aj hlasovanie poslancov sa dá skutočne v zápisnici odsledovať, kto ako kde hlasoval. Je to takisto úžasné v zmysle transparentnosti. Zavádzame registra transparentnosti pre lobbyingové spoločnosti. V budúcom období budeme mať ešte aj pravidlá ohľadne toho, ako sa máme správať. Takže dobre, pra... parlament je na dobrej ceste, komisia takisto, ale pokiaľ ide o radu, tak tam sme spolupracovali s vami a pre mňa je rada ešte stále takou čiernou skrinkou, black box. Oni sa môžu vždy na niečom dohodnúť bez ostatných a človek nikdy nevie, že ako sa k tomu výsledku dopracovali. Dá sa povedať, že správanie rady v podstate ako keby nám dajú najavo, že nás nemusí zaujímať, že čo je dôležité je výsledok, ale v každodennom politickom živote je dôležité to, že máme tu ten fenomén, rada sa na niečom dohodne, a potom to prezentujú, ako keby niekto v Bruseli nie, niekoho do niečoho nútil, Brussel bashing. Takže bolo by dobre, aby sme mali aj na rade rovnakú transparentnosť ako v parlamente. Ja by som chcel povedať, že aj závery, e, teda beriem na vedome, že aj závery treba pripravať, sú tu interné rokovania, ale potom by, tak ako aj v parlamente, kde sa hlasujú, tak by sa hlasovať malo verejne, aby sme vedeli, kto ako hlasuje aj v európskej politike, a teraz hovorím o členských štátoch, to znamená, dobrom aj zlom treba spolupracovať, aby tu nevnikol taký dojem, že Bruseli sú tí, ktorí sú zlí a robia zlé závery, a na rade zase sedia tí dobrí. Takže toto by možno bolo moje želanie smerom k pani ombudsmanke, aby sa tá transparentnosť aj na úrovni rady neopomínala. My vás tom podporujeme aj rada musí jednoducho v oblasti transparentnosti ešte veľa vecí dobehnúť, ktoré tu chýbajú. Pre mňa je rada ešte stále tou čiernou skrinkou, robia sa tam závery a dohody, ale vlastne ľudia nevedia, akým spôsobom kto a ako hlasoval a v rámci politického procesu to aspoň nie je celkom úplne férové. Ďakujeme pekne, Peter. Dovolte mi takisto pripomenúť všetkým, že článok 228 TFEU umožňuje Európskemu parlamentu, aby potom, kde my žiadame stanoviska, ako sme počuli od komisie, za súhlasu rady prijať nariadenia, ktoré ustanovujú všeobecné podmienky a úpravy, pokiaľ ide o vykonávanie si povinnosti ombudsmana. Takže my musíme očakávať, že aj komisia v tejto oblasti si bude plniť svoje povinnosti, takže dostali ste tento list koncom marca, blížime sa ku koncu mandáta, ale v najbližšom legislatívnom období budeme bez pochyby mať dôvody, aby sme sa vrátili k tejto otázke a dovtedy, neviem, či by sa Emily ešte chcela vyjadriť. Ďakujem pekne, pani Wikström, áno bolo by veľmi zaujímavé vidieť stanovisko komisie, čo možno najskôr, ako to bude pripravené. A pokiaľ ide o transparentnosť na úrovni rady, áno, viaceré z tých názorov, ktoré tu boli vyjadrené, skutočne sú obsiahnuté aj v správe, ktorú sme pripravili ohľadne transparentnosti na úrovni rady. To bolo podporené vo veľkej väčšine z úrovne parlamentu a my tu máme dve konkrétne odporúčania. Jedno je to, že pozície stanoviska členských štátov, nakoľko tieto e, veci boli prerokované na rade, bolo to zaznamenané, nehovoríme zverejnené, bolo to teda za, nahraté a možno zverejnené to bude neskôr a takisto by sa možno menej mali používať označenia tajné alebo obmedzené pri rokovaniach na dokumentoch, pretože tie dokumenty by nemali byť e, všetky takto vylúčené z procesu možnosti účasti verejnosti na tomto celom procese. A pokiaľ ide o ďalšie kroky, ja už som to povedal aj v minulosti, že ak sú tu nejaké konkrétne problémy, ktoré sú komplikované z viacerých dôvodov, treba povedať, že vždy si to vyžaduje koalíciu Ombudsman má jeden hlas, parlament má zasa veľmi silný hlas sám o sebe, ale potom na úrovni rady treba nájsť ešte spojencov. Ja viem, že sú niektoré členské štáty, ako napríklad Holandsko, Švédi, Dáni, ktorí tlačili na tento proces, ale je to celé veľmi pomalé zatiaľ. A ja si myslím, že fínske predsedníctvo je ďalším predsedníctvom a už oni signalizovali, že transparentnosť dúfajú, že bude takou prioritou ich predsedníctva, takže aj to môže pridať na tom tlaku, aby sa rada zmenila, ale voľby samotné vlastne. Takže napriek Brexitu a ďalších kríz, ktoré mali negatívny dopad na všetko, myslím, že ten pozitívny dopad, aby ľudia mali väčší záujem o EÚ, aby mali lepšie poznatky ohľadne toho, čo sa deje, a myslím, že súčasť toho to celého procesu je aj to, že sme chceli ukázať konkrétnym, konkrétne povinnosti jednotlivých inštitúcií, pokiaľ ide o príjmanie uznesenia a stanovísk a chceli sme spomaliť tú kultúru očierňovania Bruselu, kde jednoducho ľudia si neuvedomujú, akú úlohu zohrávajú členské štáty, ich vlády, ministri v rámci rokovania o nariadeniach a samotného príjmania. Ďakujem pekne. Týmto končíme tento bod programu a môžeme hneď prejsť k ďalšiemu. To je work, workshop ohľadne konfliktu záujmov, integrita, zodpovednosť a transparentnosť v rámci inštitúcií EÚ a agentúr. Je to Polidepartment C pre náš výbor a Eh, je to tematická sekcia C pre náš výbor, ktorý to pripravil a ja by som vás chcela všetkých privítať na tomto podujatí a chcela by som tu privítať pána Terry Cabrasa a chcem ho pozvať, aby prišiel sem medzi nás a aby spolu predsedal tomuto spolu so mnou. Takže, eh, drahí poslanci, rečníci, účastníci, je veľkou cťou privítať vás na tomto workshope Dovolte mi začať s technickými informáciami. Chcela by som vás informovať, že účasť je samozrejme od, zabezpečená všetkým, vo všetkých 24 jazykoch, ale tlmočenie dnes bude teda vo všetkých jazykoch s výnimkou portugalštiny, finštiny, češtiny, litovštiny a chorváčtiny. Prosím vás, uvedomte si, že sa tento workshop vysiela a že vystúpenia rečníkov budú zaznamenané. A je tu viacero dokumentov, briefingov a prezentácií PowerPointových, ktoré sú k dispozícii, vytlačené na papieri a všetky sú k dispozícii aj v rámci webovej stránky výboru PETIP, výboru pre petície, ak uprednostňujete elektronicky. Takže ešte raz vás vítam. Tento workshop sa sústredí na konflikt záujmov, kon- širšom rámci integrity, zodpovednosti a transparentnosti v rámci inštitúcií Európskej únie a jej agentúr. Ako všetci vieme a ako sme to všetci aj sami zažili, tieto otázky sú úzko spojené a sú vlastne pilierom zdravej demokracie, ktorá sa zakladá na právnom štáte a na fungujúcom hospodárstve. Podporujú dobrú správu vecí verejných a snažia sa budovať dôveru v ten proces vytvárania politiky a týmto, sa spôsobom, týmto spôsobom sa vlastne pomáha aj legitímnosti a dôveryhodnosti všetkých verejných inštitúcií. Sú to veľmi dôležité politické nástroje v boji proti korupcii a zlej správe vecí verejných. V rámci tohto rámca nariadenia majú za cieľ prevenciu, vyhýbanie sa, detekovanie a riešenie konfliktov záujmov. A toto sa rozvíjalo postupne v čase rovnako ako na to upriamovali pozornosť aj občania. A preto aj my v tomto výbore dnes sme sa rozhodli, že budeme organizovať túto diskusiu s cieľom progresívneho objasnenia a posilnenia etického rámca v rámci inštitúcií a orgánov Európskej únie. To je teda taký prebiehajúci proces. Nikdy nemôžeme povedať, že toto a toto je už vybavené. Vždy musí sa to zohľadňovať a to opakovaným spôsobom nakoľko všetky inštitúcie majú svoje silné stránky a slabé stránky a musia pracovať na tom, aby vyriešili problémy, tak ako to je vlastne e, zdôraznené zo strany Európskeho parlamentu v uznesení zo 14. septembra roku 2017 práve ohľadne tejto témy transparentnosti a zodpovednosti a integrite v európskych inštitúciách a ešte ďalšie uznesenie zasa z decembra 13. 13. decembra ohľadne výročnej správy o aktivitách Európskej ombudsmanky v roku 2017. Minulý týždeň Európsky parlament prijal absolutórium za rok 2017, kde sa vyjadruje veľmi rázným spôsobom, to znamená stanoviska a pohľady ohľadne konfliktov zájmov, práve pokiaľ je ustanovenie úradníkov na vysokých pozíciách ohľadne využívania finančných prostriedkov EÚ, ako aj uznesenie, pokiaľ ide o jednotenú eur, celoeurópsku stratégiu, pokiaľ ide o vyhýbanie sa konfliktov záujmov. Vypočujeme si tu kľúčový príhovor našej ombudsmanky pani Emily O'Reilly, ktoré sa chcem ešte raz poďakovať za jej účasť. Bude hovoriť o hlavných výdobytkoch a výzvach v rámci Európskej únie a budeme takisto mať možnosť vypočuť si aj Kristiana Rok, ktorý je riaditeľ pre e, zdravie a pracovné podmienky na generálnom riaditeľstve pre ľudské zdroje a bezpečnosť na Európskej komisii. Potom budeme sa sústrediť na vyhýbanie sa konfliktom záujmov. Vyjadri sa pani profesorka ktorá nahradí Ellen Foss, ktorá je profesorkou európskeho práva na Univerzite v Maastrichte. A jej náhradnička bude teda hovoriť o predbežných zisteniach štúdie, ktorú si vyžiadal politické oddelenie na tému e, práv občanov a v neposlednom rade si vypočujeme vyjadrenie alebo príspevok Dirka Detkena, ktorý riaditeľ právneho oddelenia na EFSE v mene teda siete európskych agentúr bude hovoriť o konflikte záujmov a jeho manažmente na úrovni európskych agentúrach. Ale teraz sa skutočne teším, že môžem opätovne dať slovo Emily O'Reilly na to, aby uviedla prvý príhovor. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pekné popoludne. Chcela by som sa začať teda tým, že vo všeobecnosti európske inštitúcie zaznamenali pokrok, otvorili sa viac a sú viac zodpovedné za ostatné roky za podpory Európskeho parlamentu, môjho úradu a občianskej spoločnosti, ako aj tisícky, tisíciek zamestnancov, ktorí pracujú pre EÚ. Zabezpečujú sa najväčšia miera e, transparentnosti a integrity, to je to, o čo nám ide. Avšak štandardy sa líšia medzi inštitúciami a agentúrami Veľká väčšina mojich vlastných prešetrovaní súvisia s tým, že sme nenašli nejakú nesprávne formu správy vecí verejných. Niektoré zistenia boli aj negatívne. Ako som už povedala opakovane, komisia pána Junckera urobila pozitívne kroky na to, aby európske inštitúcie boli zodpovednejšie a to je vlastne kľúčový príspevok v ceste k transparentnosti. Spolupráca medzi komisiou a kanceláriou je dobrá. E, zverejňuje sa Eh, stretnutia predstaviteľov, vysokých predstaviteľov komisie s eh, lobbystami eh, etický kódex komisárov, pravidla transparentnosti, rovnako pre obchodné e, dohody a zaistilo to veľkú mieru transparentnosti e, v rozprávach o Brexite. Komisia bola tiež prvou inštitúciou, e, ktorá po mojom odporúčaní zverejňovala mená vysoko postavených úradníkov, ktorí odišli do súkromného sektora spolu s podmienkami, ktoré mali, aby sa predchádzalo konfliktu s Davonom. Zatiaľ čo som rada, že mnohé agentúry a inštitúcie príjmajú túto zásadu a plnia svoje povinnosti podľa článku 16. Personálne poriadku treba urobiť ešte stále viac. Uzavral som vyšetrovanie, ako Európska komisia riadi Eh, situáciu dotačajúcimi sa dverami eh, svojich úradníkov. Toto vyšetrovanie nasledovalo na eh, staršie vyšetrovanie, ktoré začalo ešte predtým, než sa nastúpila do úradu, no v tejto oblasti sa deje len veľmi málo každodenne a ja sa ako ombudsmanka snažím o dlhodobejšiu zmenu administratívnej kultúry, takže treba, aby sme boli vytrvali, keď štátny úradník ide do súkromnej sféry alebo naopak, Ehm, môže to zaručiť zdravú výmenu schopností a zručnosti, ale tie otačajúce dvere eh, tiež prinášajú mnohé rizika, ktoré treba riadiť a zvládať konkrétne ehm, to spôsobuje poprvé eh, riziko konfliktu záujmov eh, s legitímnym záujmom eh, štátnych úradníkov. Po druhé, riziko, je tu riziko, že budú odtajnené alebo zverejnené tajné informácie. Po tretie, je tu riziko, že bývalí členovia personálu môžu použiť svoje kontakty a vzťahy s bývalými kolegami na lobbying. Samozrejme, treba to chápať v kontexte možných prínosov pre štátnu službu pri rekrutovaní schopných úradníkov. To je veľmi dôležité pre agentúry EÚ, ktoré často pracujú v veľmi technických a špecializovaných oblastiach. Ja by som rada zdôraznila tiež, že právo na prácu je základné právo, akékoľvek obmedzenie e, musí byť e, legitímne a primerané. Celkovo si myslím, že na technickej úrovni komisia zaznamenala veľmi dobrý pokrok, e, odkedy môj úrad uzavrel prvé vyšetrovanie pred 7 rokmi, ale komisia musí preveriť, či by eh, nemala mať lepší prístup eh, k riešeniu a prevencii konfliktov, prípadov konfliktov záujmov, hlavne eh, v prípade vysoko postavených úradníkov, ktorí odchádzajú do súkromnej sféry. V niektorých prípadoch by mala zvážiť dokonca zákaz, zákaz týchto nových funkcií, tak ako to predpokladá personálny poriadok. Ja tiež vyzývam komisiu, aby zverejňovala viac informácií a pravidelnejšie o malej skupine vysoko postavených úradníkov, ktorí odchádzajú do Um, do poradenských eh, alebo právnych firiem, ako eh, poradcovia pán Taliano, eh, práve vstúpil do globálnej právnej kancelárie na to, aby podľa tlačového vyhlásenia a podľa stránky podniku podnikol strategický pohľad pre klientov do mnohých otázok vrátanie hospodárskej súťaže medzinárodného obchodu, obchodu zahraničných investícií a regulačných otázok z oznamu spoločnosti bolo jasné, ako si váži jeho odbornosť získanú v štátnej sfére, hlavne v oblasti ehm, boja proti monopolom a štátnej pomoci. Takže je jasné, že tu je napätie, ktoré treba eh, otvorene uznať a zmierniť eh, medzi eh, etickými povinnosťami štátnych úradníkov, inštitúciami a súkromným sektorom, eh, ktorých eh, je eh, možnosť získať insiderské poznatky a prístup k sieťam kontaktov veľmi atraktívny, no ale zmeny v týchto oblastiach sú veľmi pomalé a my sme eh, to začali v roku 2000, alebo teda predpokladáme ďalšie vyšetrovanie v roku 2020 a eh, s dôrazom na eh, niekoľko generálnych riaditeľstiev komisie, aby sme hodnotili dosiahnutý pokrok. Ja niekedy, a samozrejme mám iný názor ako predstaviteľa komisie, jedným z príkladov je vymenovanie súčasného generálneho tajomníka komisie minulý rok. Ja viem, že plenárne zasadnutie parlamentu minulý týždeň eh, zopakovalo, že toto vymenovanie eh, išlo na hranicu, možno za hranice pravidel parlament tiež podporuje moje odporúčanie, že eh, treba vynúť osobitné, osobitný postup na menovanie generálneho tajomníka komisie po, pro, po dvoch stiažnostiach skupín poslancov Európskeho parlamentu sme čakali kým rozpočtový výbor ukončí svoju politickú prácu a potom sme otvorili eh, vyšetrovanie vymenovania. Očakávame tisíce, eh, alebo preskúmali sme tisíce strán, eh, strán dokumentov a dospel som k štýlom záverom. Komisia dokon, odmieta dokonca uznať, že to vymenovanie sa dalo uh, urobiť lepšie no, a odmietli moje odporúčania k tomu, ako zlepšiť uh, veci do budúcnosti. A rovnako zdá sa ignorovalo ja celo uznesení parlamentu k tejto veci. A uh, škoda, ktorú tieto udalosti spôsobili, je veľmi veľkým sklamaním s ohľadom na uh, výzvy, ktorým dnes čelíme a s ohľadom na nadchádzajúce európske voľby. Ja som však tento prípad sa rozhodla považovať za atypický, ktorý nereprezentuje bežnú formu komunikácie a angažovanosti medzi ombudsmanom, ombudsmankou a komisiou. Výnimočná povaha prípadu a postup komisie súvisel s veľmi dôležitou úlohou, ktorú má generálny tajomník a s úrovňou eh, verejnej viditeľnosti, ktorú má, čo nie je úplne zvyčajné pre štátneho úradníka. Rovnako treba povedať, že generálny tajomník eh, má dôveru, jasnú dôveru kolegia komisárov a predsedu komisie. Na záver, administratíva EÚ má veľmi vysoké štandardy a veľmi často vyššie ako eh, viaceré členské štáty, a v každom prípade vyššie ako USA i na časti sveta. Ale v niektorých individuálnych, ale eh, veľmi vysokoprofilovaných eh, prípadoch eh, prináša riziko, ktoré môže mať dopady na všetkých úradníkov. No a predtým, než skončím, ja koordinujem tiež Európsku sieť ombudsmanov, ktorá spája viac ako 19 ombudsmanov a úradov ombudsmana v celej Európe. Skutočujeme každoročne konferenciu a všetkých vás pozývam na 8. apríla, kde budeme hovoriť o stave európskej demokracie. Ja som veľmi rada, že budem môcť privítať pána Čákyho, podpredsedu tohto, tohto výboru ako rečníka a som tiež rada, že aj pán Barnier súhlasil s tým, že predniesie prejav. No a na záver by som uznala veľmi dobrú prácu mnohých štátnych úradníkov, euro, euro úradníkov. Spustila som cenu Európskej ombudsmanky za dobrú administratívu. Uzavreli sme zápis za rok 2019 no a 2018 no a dostali sme veľmi veľa návrhov, ktoré jasne ukazujú výbornú prácu všetkých. Odozdávanie ceny sa uskutoční v júni tohto roka a ja to vítam ako príležitosť pre moju kanceláriu upozorniť na dobré postupy aj s príkladom celému svetu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz nie, tak prejdeme k otázkam a odpovediam. Myslím, že to by bolo najlepšie teraz, pretože ja som bola informovaná, že pani O'Reilly musí skoro odísť, takže prejdeme priamo k otázkam kolegov. Virginie Rozier. Merci, merci, madame la présidente. Je voulais... Ďakujem pekne, pani predsednička, aby som chcela poďakovať a pani ombudsmanke za účasť. Iste viete, aký význam prikladáme v parlamente a v tomto výbore a vašej práci, ktorá má veľmi dobrú odozvu na tomto workshope o integrite inštitúcií a úlohu, ktorú zohrávajú je to téma, ktorá sa týka len našej politickej skupiny socialistov a demokratov, ale keď sa uskutočňuje tento workshop, no že posledné udalosti ukazujú, že Európsky parlament musí zohrávať svoju úlohu, musí tešiť z vašej práce, a ste sa aj z iných inštitúcií, sa mohli inšpirovať a zohľadniť a podobne vaše odporúčania, transparentnosť a etika, dobrá administratíva. A to sú základné princípy, s ktorých s vami súhlasíme, za ktoré bojujeme a ktoré sa zúčastňujeme na spoločnom boji tak, či komisii a rade, ale aj u nás v parlamente. No a hovorili ste o tom, o registri transparentnosti, hovorili ste o otázke štatútu ombudsmana, Hovorili ste o správe o činnosti, o držaní jasných princípov, pretože tieto princípy e, tie dávajú legitimitu e, všetkým aktivitám inštitúcií. Je to kolektívna legitimita. A keď ich nebudú dodržiavať, tak kolektívna legitimita bude spochybnená. No a z týchto 5 rokov musíme zhodniť aj kritiku. Vy ste hovorili o niektorých konkrétnych e, prípadoch. No, prípady boli problematické, diskutovateľné, a kritizovateľné v každom prípade. Princípy dobrej administratívy neboli úplne dodržiavané, to začalo oznámením aktivitách pána Barosa, veľkej firme, ktorú veľmi dobre poznáme, Goldman Sachs, my som to pomenoval, vidíme tu jasné porušenie duchu, ducha aj um, znenia pravidel, ktoré sa uh, týkajú bývalých, bývalých uh, členov komisie. Sú tu ďalší uh, prípad pani Cross. No a záver. No, dosiahli sa tam skutočne limity. Ja neviem, ako či situáciu pána Selmajera a jeho vymenovanie za generálneho tajomníka komisie. Máte pravdu, zdôrazňujete skutočnosť, že je to no, významný príklad takéto známe osobnosti, ktorá diskredituje potom takáto situácia prácu euroúradníkov a štátnych úradníkov, ktorí sú poctiví. No a týka sa to dôvery našich občanov do inšti- voči inštitúciám, ako e, zaistiť neutralitu e, inštitúcie, ktorá má strážiť strážiť eh, zmluvy. Hm. Ste uvesnili 4 prípady z administratívy. Hm, povedal tak, že hm, čo je generálny tajomník, ktorý sa aktívne zúčastňuje fungovania politickej strany. strany. Eh, no ale hovorí sa, že štátny úradník a úrodník nemôže byť politicky angažovaný. No a forma spôsob. Všem. Boli tu spôsobené eh, neregulárnosti v aj eh, pri tom, ako sa snažili eh, vysvetliť a odôvodniť to menovanie. Takže ako bojovať? Ako zmeniť situáciu? No, že mm, my musíme obnoviť dôveru ten zoznam, ktorý ste hovorili, tak tá legitimita e, je veľmi narušená. Tiež sme mohli hovoriť o perspektíve na ďalší mandát, ale nie, nie, sú, nesústrediť sa len na prípad Selmajer. Čo môžeme posilniť tak, aby pravidla boli jasne dodržiavané. A ako radiť nápravu, keď tie pravidla sa jasne nedodržiavajú. No, myslím, že tento workshop prinesie eh, aj odpovede tu zastupca EFSA. ste žiadali, aby boli zverejnené štúdie o škodlivosti glyfosátu. To sú dobré výsledky. No, ja sa teším na to, čo si vypočujem od vás, aké, aké návrhy na to, aby sa chyby z tohto mandátu neopakovali v budúcnosti. Ďakujem pekne. Pani Gresle, ďakujem pekne, predsedníčka. Ďakujem za pozvanie aj výboru pre rozpočtovú kontrolu. Pani O'Reilly, nás tá otázka a ten prípad generálneho tajomníka veľmi zamestnával. Ja by som vám chcela ešte raz poďakovať za vašu štúdiu k tejto téme. Ja mám tri otázky. Poprvé, Európska únia nemá žiadny zákon o pravidla pre administratívne konanie. No a správne konanie, no Myslíte, že to by sme mali zaviesť? Myslíte, že by to niečo prieslo eh, pre vašu prácu a pre prácu Európskej inštitúcii? To je prvá otázka. No a druhá otázka. Ja som si presne prečítala, čo ste vy napísali o vymenovaní generálneho tajomníka a ja som tých 12 000 strán, ktoré ste si prečítali, a to obdivujem, viem, čo to presne znamená, prečítala si toľko dokumentov. Vo svojich záveroch eh, ste sa držali uznesenia Európskeho parlamentu máte nejaké ešte odporúčania z hľadiska, z hľadiska postupov, ako na niektoré by sme mali my prijate. No a ešte tretia otázka, už teraz trikrát e, sme e, sa snažili odvolanie generálneho tajomníka. Ja som k tomu nehlasovala, pretože nemyslím, že má zmysel za niečo hlasovať, čo sa aj tak nepodarí. No a to je taká slepá ulička. No a ďalej vymenovanie generálnych riaditeľov, tam sa nám darí robiť oveľa viac. Komisár Rottinger oznámil, že teraz sa budú zverejňovať uvoľnené pozície na generálnych riaditeľov. To je veľmi veľký pokrok. No a ako postupovať s tou požiadavkou o odvolanie odvolanie generálneho tajomníka, o čom presne vieme, že komisia to neurobí. Ja by som chcela požiadať eh, že myslím, že nemá, má len obmedzený účinok, eh, keď parlament príjma veci, ktoré eh, že sa neurobia. Možno by ste mohli aj k tomu niečo povedať. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pani Rivasi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani ombudsmanka. E, mňa vaše správy vždy veľmi zaujímajú a chcem povedať, že je tu jedna vec, ktorá ma e, to je problém odbornosti. Ja si myslím, že či už hovoríme o agentúrach EFSA, EMA, e, bol dosiahnutý pokrok, ale tá odbornosť či konfliktu záujmov expertov. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože ak nemáme dôveru či expertom, tak iste chápete, že tie ich závery vnímajú trochu problematicky. No a poslanci 4 a zelení poslanci sa obratili na eh, súdny dvor, že tu je problém. A tak, aby mali prístup k štúdiám, a eh, tak sa treba obrátiť na ústavný súd. Na to boli všetky štúdie zverejňované. No a keď my europoslanci sa musíme obrátiť na Európsky súdny dvor, tak vidíme, že nefungujú inštitúcie správne. No a vidíme, že tá neprehľadnosť nesúhlasí s tým, čo hovorím o transparentnosti našej inštitúcii. Hovorím, že sú tu dve veci. Budeme mať tie voľby, európske voľby, takže musíme či že pozície kolegov v Európe chceme brániť. Musíme byť zárukou. Myslíte, že bolo dobré, keby ste pota pred voľbami predložili eh, nejaký kódex dobrého správania, alebo etický kódex, no, eh, ktorý by platil pre všetkých, no a treba minimum 4 roky potrebujeme autorizáciu v tomto sektore. No a teraz alebo nikdy to musíme urobiť. Ja, eh, hovoril o pravidlách, regulácii. Nebolo by možné, keby sme pomocou všetkých vašich správ urobili eh, nejaký etický kódex a na sklade z legislatívy z toho urobili nariadenie. Eh, my Stále hovoríme o transparentnosti, o povinnej transparentnosti, pretože keby každá agentúra, každá agentúra má svoju vlastnú definíciu, keby tu bol nejaký vysoký orgán pre transparentnosť, tak by tu bola záruka, že nebudú tie no, dokumenty len internet, pretože každý má nejakú vlastnú definíciu konfliktu záujmov a tak ďalej. Takže ja by som, ja by zaujímal váš názor na túto vec, pretože Kanadenia že 5 rokov, máme 18 mesiacov, nebolo možno 3 roky na to, aby napríklad sme to prechodné obdobie po odchode z inštitúcie do súkromnej sféry. Ďakujem pekne. A posledná otázka. Peter Jár, ďakujem veľmi pekne. Všeobecný, sú taká všeobecná poznámka. Ja na jednej strane vidíme, že keď sa pozrieme tak eh, mnohí kolegovia už eh, sú v predvolebnom boji. Ja však považujem túto diskusiu za mimoriadne dôležitú, pretože kolegyňa Gresla to už povedala, musíme príjmať veci, ktoré niečo zmenia. A je tu po voľbách, keď komisia sa bude na novo vytvárať, tak to je dôležitý moment. Príslušných kandidátov sa môžeme spýtať, čo tu v akom smere meniť a to je a, dobrý bod. My sa musíme pripraviť na nové voľby a nesmieme zabúdať na dobré nápady a treba úprimne povedať, že mnohé sa uskutočne v takej šedej zóne, nie je to úplne pekné. A, pre mňa je hranica prekročená tam, eh, kde tisíckrát rozhodne, že eh, tisíckrát, keď sa opakuje, že je otrasená dôvera či našim inštitúciám pani O'Reilly pozná moje stanovisko k transparentnosti, ja stále hovorím, že niekedy, niekedy by sme si to zjednodušili, eh, že povedali, že sme vedeli zadefinovať a transparent, tak sme vyriešili mnohé hneď. No a, a v prípade našich agentúr, uvedla sa tu EFSA, ja som aj vo výbere pre polnohospodárstvo, pre agentúry. Je to taká vzdelanosť na jednej strane. Chcú posudky, štúdie firiem a firmám firiem tiež chcú, aby im detailne poskytovali všetky údaje, za to vám však prislúbime, že ich nebudeme zverejňovať, aby neboli zverejňované aj patenty. A to je taký hraničný prípad pre agentúry. No a dôležitá problematika, nešlo to všetko optimálne, treba priznať, ale ja by som chcel požiadať o transparentnosti. Treba zadefinovať aj to miesto, kde to samozrejme ide. To by nám mnohé zjednodušilo. Dať pozor, ESA sama ako agentúra záverok endokrinných disruptorov to sme tleskali a v prípade glyfosátu sme ich pokarhali a pritom tam uplatnili tú istú metódu. No a žaloby a rozsudky a v demokracii nepokladám za niečo negatívne a no, môže mnohému pomôcť. A ja vždy rozlišujem medzi personálnou transparentnosti, personálnej politike no, no a dobre, keby nám by sme dostali pár tipov od ombudsmanky, myslím, že je to dôležité, no a po voľbách sa bude ďalej diskutovať. Aby sme mali nejaký kódex správania, tie veci, ktoré že aby sme ich spoločne mohli odstrániť. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a teraz prosím, máte slovo, aby ste mohli zareagovať na otázky, na ktoré sa dá odpovedať a tie otázky, ktoré nie sú možno vhodné teraz, e, na ústnu odpoveď by ste mohli potom odpovedať e, písomne. Ďakujem vám všetkým za otázky. Pokiaľ ide o otázky e, pani Bozier, ja vidím tú nespokojnosť, ktorú vyjadrujete, pokiaľ ide o odporúčania parlamentu a nič sa nedeje v tejto chvíli, ale ako všetko ostatné, čo sa má zmeniť, e, e, to vyžaduje dobré vedenie, inštitucionálne vedenie, či už politické alebo administratívne. A dúfam, že v tomto období, o ktorom hovorí pán Jár, že sa bude reflektovať o tom, e, čo sa stalo, vrátane niektorých z tých incidentov a problémov, o ktorých e, ste hovorili, na ktorých pracoval aj parlament, ale treba sa jednoducho snažiť prepojiť tie jednotlivé problémy, ktoré vznikli a sú kontroverzné a napríklad euroskepticizmus a e, nepriateľstvo voči Európe tam tiež patrí. Na jednej strane nemôžeme len, lamento, e, len ľutovať, že narastá euroskepti, euroskepsa a populizmus, a, a týka sa to samozrejme aj inštitúcií v niektorých prípadoch a na druhej strane aj naďalej nechať neriešenie tie veci, ktoré k tomu prispeli a vytvorili v podstate akúsi nespravodlivú karikatúru Európskej únie a inštitúcií. A preto som kládla dôraz na e, tú otázku vymenovania súčasného e, generálneho tajomníka, pokiaľ ide o to, ako sa k tomu pristupovalo, ako sa to medializovalo, to je veľmi odlišné od obvyklým, eh, obvyklou výmenou, eh, než je obvyklá výmena medzi ombudsmanom a komisiou. Prípad pána Baroza a to, ako eh, to riešila komisia, no už tak tam nastal posun nakoniec v kódexe správania sa. Ten kódex bol sprísnený, a, ale to sa nestalo napríklad v tom druhom prípade, pokiaľ ide o napríklad ceny za dobrú štátnu správu. Jeden z dôvodov, prečo som to urobila, e, bol ten, aby e, e, v podstate sme zareagovali na ten negatívny imič, ktorý sa vytvoril o Európskej únii nielen v dôsledku toho jedného incidentu, ale aj Brexitu a podobne. Takže toto bolo e, moje rozhodnutie, ako na to zareagovať. Ale potrebujeme reflexiu a úvahy e, zo strany politického a administratívneho vedenia a kľúčových inštitúcií o úprimné uvažovanie e, o tom, čo sa stalo a čo treba urobiť, aby sa veci zmenili v budúcnosti a pokiaľ ide o otázky o pani, od pani Grasler, ehm, ten administratívny e, postup e, boli rôzne pokusy to riešiť a e, veľa ľudí sa tam exponovalo a možno by sme potrebovali presnejšie pravidlá, pokiaľ ide o to, čo môžete robiť, čo nemôžete robiť, aby sme ľuďom neumožnili jednoducho e, vyhýbať sa svojim zodpovednostiam, e, lebo tu máme také abstraktné termíny ako verejný záujem, integrita a tak ďalej. Mali by sme to stanoviť v presnom zákone a povedať, čo to presne znamená. Vnímame hodnotu toho, ale na druhej strane som bola vždy toho názoru, že v skutočne dobrej štátnej alebo akékoľvek správe je čo najmenej pravidiel a regulácií, ako je to len možné, pretože tam jednoducho funguje určitá kultúra, ktorá zabezpečuje vhodné, vhodné správanie sa. To znamená, že ľudia sa o to e, snažia sa samozrejme to neznamená, že by som mala niečo proti takému, takému zákonu o týchto postupoch. Mohlo by to byť veľmi užitočné aj vo vzťahu k mojej vlastnej práci, aj vo vzťahu k zlepšovaniu správy vo všeobecnosti. A pokiaľ ide o mm, vyšetrovanie, ktoré sme vykonali a tisícky záznamov, ktoré preskúmali moji kolegovia. Mnoho z nich e, boli v podstate návrhy tých e, kľúčových dokumentov a podobne. Ja som videla, čo urobil parlament a samozrejme ja som tu e, takým doplnkom, ako môže byť môj úrad užitočný vzhľadom na tie vyšetrovania, my sme samozrejme mali prístup k všetkým dokumentom a vedeli sme zostaviť e, fakty aj chronológiu a tým e, pádom e, bolo možné urobiť pomerne rýchle závery. Samozrejme, že tam boli ešte aspekty, ktoré by parlament alebo niekto iný ešte chcel preskúmať a samozrejme má na to právo ale pokiaľ ide o tú správu ako takú, verím tomu, že sa nám podarilo celý ten obraz e, dať dovedna a to na základe dokumentov, ku ktorým sme mali prístup. Pokiaľ ide o 1049, e, to je kontrola získavania informácií o životnom prostredí a nutnosti obracať sa na súdny dvor parlament a inštitúcie vo vzťahu k 1049, ktorý samozrejme už sa dlho nezmenil, e, to sú politické záležitosti, tak e, e, samozrejme svet sa medzi tým obrovským spôsobom zmenil od doby, čo bolo prijaté to, to čo bol prijatý tento dokument 1049, tak ja chápem tú vašu frustráciu, lebo máte pocit, že inštitúcie v podstate majú ruku na tom kohútiku, ktorý púšťa alebo e, e, znemožňuje prístup k informáciám. Sam, a preto ste museli sa obrátiť na súd, mohli ste sa obrátiť aj na môj úrad. A samozrejme, na rozdiel od súdu, ja môžem vydať len odporúčania, nezáväzne rozhodnutia, ale chápem tú frustráciu. No, pokiaľ ide o zákon o, o správnych postupoch a 1049, my tu potrebujeme um, politickú podporu a aj podporu tých, ktorí robia v administratívne. Uh, pokiaľ ide o to, čo hovorí pán Jan, uh, transparentnosť, my už sme o tom veľakrát hovorili. Nie je možné dať nejakú čierno-bielú preskriptívnu odpoveď. Transparentnosť nie je cieľa sám o sebe, je to nástroj na posilnenie zodpovednosti a to sa v priebehu doby mení, pretože pred 5-10 rokmi bola iná situácia a dnes už to nemusí vyhovovať. Takže opäť vidím tú frustráciu z vašej strany ohľadom toho, ako to uchopiť, ako sa dostať k nejakým záverom, pokiaľ ide o hranice transparentnosti, tak ako ste to naformulovali. Formulovalo to pomerne dobre v niektorých agentúrach. Agentúry sa snažili e, osvojiť si to pred niekoľkými rokmi, keď som sa stala ombudsmankou e, sme, už sa na tom, už na tom bolo vykonané dosť práce zo strany mojej predchodkyne. A napríklad pokiaľ ide o niektoré klinické skúšania liekov, e, samozrejme Išlo tam o veľmi dôležité informácie pre verejnosť a počas dlhej doby, e, ktorá teda pokrýva tú prácu mojej kancelárie aj parlamentu, e, samozrejme sa podarilo e, pozmeniť aj situáciu v transparentnosti. Boli aj súdne prípady s farmaceutickými spoločnosťami. E, tá situácia ešte nie je e, pre obe strany uspokoj, uspokojujúca, takže by sme sa z toho mali poučiť. A nie je to teda nič, čo by sme mohli považovať za dokončené, ale súhlasím s vami v tom, že e, transparentnosť je E, dobrá len vtedy, keď je vo verejnom záujme. Niekedy je vo verejnom záujme, ale niekedy by sa niektoré informácie nemali uvoľňovať e, vzhľadom na škody, ktoré to môže spôsobiť. A mnohý, pri mnohých príležitostiach kaž, som už povedala, že každá, každá, každé dobré, každý dobrý predpis, e, ktorý sa týka zverejňovania konkrétnych dokumentov, samozrejme je v vo verejnom záujme, ale treba posúdiť, kedy je to vo verejnom záujme a kedy nie. Nariadenie o transparentnosti samozrejme neškodí a ak by teda malo mať nejaké škodlivé účinky, treba ho preskúmať. Samozrejme, ja budem rada, ak budete mať ešte ďalšie otázky, alebo ak budem môcť odpovedať aj neskôr. Na poslednom zasadnutí koordinátorov sme pozvali aj ehm, výbor pre kontrolu rozpočtu a práve preto sme veľmi radi, že tu e, že sa rozhodli e, prísť na dnešné vypočutie a ďaká vám za vašu prítomnosť a teším sa, že sa opäť uvidíme. Ďakujem. A teraz budeme pokračovať a mám to potešenie privítať eh, pána Kristiana Roka, eh, riaditeľa eh, pre zdravie, blahobyt a pracovné podmienky z Generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje a bezpečnosť Európskej komisie. Máte 10 minút. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem dámy a pani za možnosť hovoriť na tomto fóre. Nebudeme hovoriť e, len o konflikte záujmov, ale o našej práci. E, konflikt záujmov v európskych inštitúciách vyplýva z rôznych prvkov, môže pochádzať z, zo strany komisárov, členov e, zamestnancov, členov rodiny, záujmových skupín rôznych typov. Môže to pochádzať napríklad z príjmania darov, pohostinnosti alebo iných benefitov. A to samozrejme pokrýva e, obširne práca ombudsmana e, v rámci e, otáčavých dverí. My pracujeme na súbore pravidiel so zákonodácami a predpisoch pre zamestnancov a to zvyšuje našu schopnosť efektívne riešiť tieto konflikty záujmov, ale to vyžaduje vhodné pochopenie tejto problematiky. Ja by som teda chcel prejsť týmito pravidlami, ale treba povedať, že e, rešpektovať e, doslova definíciu toho, čo je konflikt záujmov, je kľúčové e, pre rešpektovanie a zároveň tých práv, ktoré s tým súvisia bez ohľadu na miesto v hierarchii. Takže vám chcem povedať, že to, ako postupuje komisia, je vlastne celková transparentnosť s prihľadnutím na to, čo povedala ombudsmanka a transparentnosť, pretože sa domnievame, že e, verejná kontrola a zvyšovanie povedomia v rámci našich inštitúcií, pokiaľ ide o rolu insiderov, keď sa hovorí o konfliktu záujmov a podobne, toto je dôležité a je to ešte dôležitejšie než e, e, to, čo napríklad robia potom tí outsidery, potom ako odídu od nás. Takže ja rozdelím e, tie pravidlá, ktoré sme e, prijali pre našich e, členov a na tie, ktoré sme prijali pre členov a pre našich zamestnancov. Keď sa pozriete na presazovanie, tak sa treba pozrieť aj na časovú líniu pred mandátom, po mandáte a a tá predmandát, tom počas mandátu a po mandáte. Máme teda e, pravidlá, článok 45 a 47 zmluv a to je posilnené kódexom správania sa, už predtým bol, ale teraz máme nový kódex, ktorý je posilnený a tento nový e, kódex má e, súbor účinných pravidel na posilnenie boja proti konfliktu záujmov. Pred e, nastúpením do štátnej služby alebo služby na komisii komisár musí urobiť vyhlásenie záujmov. E, každé investície, majetok nad 10 tisíc eur a podobne, to všetko musí byť nahlásené všetky aktivity počas posledných desiatich rokov, všetky prvky, e, členstvo združení politických strán, odborov, o komerčné aktivity s partnermi a počas e, zamestnania každý rok musí vlastne nahlasovať 1. januára aktuálne informácie o týchto všetkých e, aspektoch a počas e, práce musia deklarovať všetky prípadné alebo potenciálne konflikty záujmov. Uvedem príklad. Napríklad, keď je nejaký dar alebo pohostinnosť, Eh, nad 250 eur eh, sa to musí nahlásiť, ale musí sa to prijať len vlastne zo zdvorilosti alebo diplomatických dôvodov. A to isté platí pre pohostinnosť. Samozrejme, keď eh, chceme zabrániť diplomatickému konfliktu, príjmeme to, ale treba to systematicky takisto rešiť podľa protokolu a keď sa zverejní napríklad kniha a podobne, tak prípadný zisk sa musí venovať na dobročinné účely. Takže samozrejme okrem tohto ďalšie aktivity nie sú priateľné. A potom zapojenie do politiky. Tu máme dva prístupy. My sme všetci v politickej Junckerovej e, komisii, tak to rozhodol predseda. Ako, ak ste teda e, e, napríklad zapojení do miestnych alebo regionálnych e, e volieb, tak si musíte e, zobrať neplatenú dovolenku na takéto voľby. A ak e, samozrejme e, zvíťazíte v takých voľbách, tak už nemôžete pracovať ako komisár, ale môžete zostať členom kolegia. No a E, máme tu lehoty 2 roky, 3 roky pre e, e, predsedu na notifikovanie akýchkoľvek aktivít, ktoré môžu presahovať princíp konflikt záujmov, to znamená po ukončení práce pre komisii. A samozrejme sú tam aj určité sankcie, ktoré sú možné, napríklad výtka alebo Ehm, niečo podobné bez toho, aby to teda ešte bolo riešenie na súdnom dvore. A potom máme teda ehm, pravidlá pre ehm, zamestnancov a finančné pravidlá. Všetci zamestnanci musia vyplniť formulár, keď začnú pracovať samozrejme zamestnanci môžu pracovať pre e, súkromný sektor alebo národný sektor, ale musia e, v takom prípade vyplniť e, formulára, poukázať na prípadný konflikt záujmov počas zamestnania. To, to platí pred zamestnaním. Počas, zamestnaním. počas zamestnania tam platí to isté ako pre komisárov, napríklad dary, pohostinnosť a podobne. Potom profesionálne aktivity tie sú veľmi obmedzené a to či už sú e, e, rem, e, platené alebo neplatené. Nemôže to byť počas pracovnej doby a v každom prípade tie príjmy musia byť obmedzené, aby zamestnanci boli naďalej lojálni k inštitúcii. A po tom, ako opustia tú inštitúciu, počas dvoch rokov po konci pracovného pomeru, ak teda tá prípadná aktivita je spojená E, s tým, čo robili na komisii a tá nová aktivita je s tým spojená, tak musia požiadať o, povolenie komisiu, ale to povolenie sa nevydáva automaticky. Niekedy to môže byť dokonca neudelené, ale v každom prípade je to mm, podrobené veľkým obmedzeniam. Vyššie postavení e, úradníci majú podľa nových pravidiel veľmi jednoznačné, e, jednoznačnú povinnosť vykonávať takéto činnosti 12 mesiacov po odchode z komisie a potom pre transparentnosť je dôležité práve zverejnenie akýchkoľvek obmedzení uvalených na týchto ľudí. No a pokiaľ ide o finančné e, pravidlá, na základe poslednej revízie tohto finančného nariadenia e, sme urobili, e, sme posilnili tieto pravidlá pre konflikt záujmov. Musíte ihneď hneď informovať kolegov alebo e, príslušného úradníka o potenciálnom konfliktu záujmov a e, samozrejme to platí aj pre vašich e, kolegov alebo prípadne informovania o kolegoch. Takže My sme e, práve riešili e, túto otázku novej, e, nového riadenia na seminári, kde sa zúčastnilo 250 účastníkov z členských štátov. No a naša agentúra samozrejme podlieha tým istým pravidlám ako, člen, ako zamestnanci. A pokiaľ ide o ombudsmana, tak to, tá štúdia ombudsmana, ktorá sa týka otáčavých dverí, tak neprináša e, samozrejme nejaké e, ďaleko siahle e, závery, ona len konštatuje, ale treba povedať, že sú tu aj práva, ktoré sú zakotvené v charte základných práv a my samozrejme sa snažíme aj o rešpektovanie, striktné rešpektovanie týchto práv a máme tu článok 16 E, kde sa hovorí o tom, čo v podstate e, konštatuje aj spolu zákonodárca. Takže pokiaľ ide o konflikt záujmov, tak e, tam treba samozrejme postupovať tak, že treba veľmi jasne definovať, či taký konflikt nastal, či skutočne je má nejaké negatívne dôsledky a judikatúra vlastne sama hovorí o tom, že ten konflikt záujmov musí vychádzať z objektívnych faktov. Toto je dôležité, lebo ak chcete dobrú správu, aby ľudia e, mohli rozhodovať o svoje, v rámci svojej práce, tak samozrejme nesmú byť neustále konfrontovaní s prípadným e, rizikom konfliktu záujmov. Takže všetkým toto musí byť e, úplne jasné a to isté platí aj pre posudzovanie prípadných konfliktov záujmov e, vo vzťahu ku kolegom. Komisia, ako som povedal, e, podnikla rôzne iniciatívy na posilnenie prechodného registra transparentnosti a zahrnula do toho aj radu, systematicky zverejňuje e, výdavky na misie a e, takisto aj informácie o lobbystoch a, a zvyšuje povedomie, a to je veľmi dôležité, povedomie zamestnancov, pretože rola insiderov je kľúčová na zabranenie všetkým prípadným konfliktom záujmov, takže my zvyšujeme povedomie našich pracovníkov a to systematicky. Máme špecifické e, nástroje na to pre vedúcich odborov napríklad. Máme kontroly priebehu roka, máme konferencie o etike a aj keď e, e, samozrejme ľudia odchádzajú zo zamestnania u nás, tak idú na etickú komisiu. Takže toto je naša línia a ďakujem vám za to, že ste ma vypočuli a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu s parlamentom. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pán Hok. Ak, neva, ak by ste súhlasili, tak e, budeme mať e, otázky a odpovede až na konci týchto vyjadrení, takže teraz dám slovo e, pani Ellen Foss, profesorke práva Európskej únie na právnickej fakulte v Maastrichte, univerzite z Maastrichtu. Takže nie je tu. Takže pani Natáša Atanasiadu, eh, asistentka eh, unijného práva na právnickej fakulte Maastrichtskej univerzity, ktorá teda teraz eh, zastúpi pani profesorku, ktorú som nesprávne menoval, pretože tu nie je. Takže pani docentka Atanasia, máte 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, mm, vážení poslanci, vážení rečníci, vážené obecenstvo, ďakujem vám veľmi pekne za toto láskavé pozvanie, aby som dnes mohla prísť. Je to pre mňa veľkým potešením, eh, že môžeme eh, prezentovať prvé zistenia našej štúdie o konflikte záujme, pokiaľ ide o agentúry EÚ. Eh, tým akademických pracovníkov bol vedený pani profesorko Ellen Foss z Pranskej fakulty Maastrichtskej univerzity. No a E, v podstate je to na žiadosť e, e, oddelenia pre politiky, ktoré sa týkajú práv európskych občanov a transparentnosti. Takže chcem poďakovať aj pánu Onkraviov a Marcotimu za vynikajúcu spoluprácu. A začnem tým, že budem hovoriť o štruktúre štúdie, metodike a potom mm, poskytnem stručný prehľad e, konceptov nezávislosti a konfliktu záujmov a potom sa zameriame na konflikt e, záujmov a príslušné politiky e, vybraných európskych agentúr a potom budeme hovoriť o, o dotazníku, ktorý sa má rozoslať v rámci siete európskych agentúr tak aby sme vedeli získať relevantný empirický materiál a potom nakoniec eh, budem hovoriť o predbežných zisteniach. Táto štúdia, ako som povedal, ešte stále prebieha. Takže aký je cieľ tejto štúdie? Cieľom je posúdiť pravidlá a politiky, ktoré sa týkajú konfliktu záujmov v agentúroch EÚ so, zameraní na decentralizovan- so zameraním na decentralizované agentúry a eh, za, a ide o to, ako možno mm, kontrolu zlepšiť a ako zefektívniť e, dodržiavanie a koherentnosť e, tých pravidel, ktoré už sú. Takže sme vytvorili konceptuálny rámec pre konflikt záujmov a e, snažili sme sa systematizovať rôzne pravidlá, ktoré sú veľmi rozmanité, takže sme sa doposiaľ zaoberali napríklad predpismi pre zamestnancov a finančnými predpismi EÚ a ako to platí pre všetky agentúry. A potom interné e, predpisy vybraných agentúr sme skúmali a to aj na základe posúdenia odporúčaní Európskeho parlamentu, na základe najnovšieho absolutúria e, potom Európskeho ombudsmana, e, súdneho dvora OECD a ďalších akademických pracovníkov. Dúfame, že sa nám takto podarí získať získať ďalší materiál aj spolu s prispenia PETI a ďalších výborov. E, takže aká je cestovná mapa tejto štúdie? Tento e, dotazník bude neskôr rozoslaný a tie záverečné zistenia štúdie budú prezentované do 1. júla 2019. Takže ja začnem tým, že budem hovoriť o koncepcii nezávislosti, lebo e, len keď si definujeme, e, kto má byť od koho nezávislý, môžeme potom určiť, aký konflikt záujmov taký človek by mohol mať. Takže zmluvy o Európskej únii stanovujú, že nezávislosť komisie je, alebo by mala byť nezávislosťou od členských štátov, iných inštitúcií a to, od súkromného sektora, súkromných záujmov. A pokiaľ ide o európske agentúry, tak eh, tie zmluvy hovoria o tom, že ich eh, administratíva má byť nezávislá, ale nie je jasné, od koho majú byť nezávislé. Ehm, takže aj napríklad eh, nariadenia o založení takýchto agentúr majú Eh, ustanovenia o nezávislosti konkrétnej agentúry alebo jej aktérov, napríklad výkonný riaditeľ alebo členovia eh, riadiacej rady. Ale vzhľadom na hybridnú povahu európskych agentúr nie je jasné, od koho majú byť nezávislé. Od komisie, od sektorovej, eh, sektorových organizácií, od členských štátov, ktoré sú často zapojené v správnej rade týchto agentúr, alebo len od, ne, od súkromných záujmov. Takže ako vieme, Inštitucionálna štruktúra európskych agentúr je pomerne zložitá a európske inštitúcie, najmä Európska komisia, e, e, sú e, súčasťou toho inštitúčného dizajnu a práce agentúr a samozrejme aj členské štáty sú zapojené do riadenia týchto agentúr. A je tu aj vzťah so zainteresovanými stranami, ktorý sa nedá jednoducho odizolovať. A ako sa už povedalo, agentúry potrebujú aj e, expertízu a kvalifikovaných pracovníkov. A napríklad takých, čo majú e, skúsenosti v súkromnom sektore alebo potrebujú expertov, ktorí majú skúsenosti zo súkromného sektoru. Takže je ťažké nastoliť rovnováhu a mať e, nejakú realizovateľnú politiku o konflikte záujmov, ale a zároveň prihliadať aj na potrebu expertízy zo strany európskych agentúru. Aká je definícia konfliktu záujmov, ktorá e, nevyhnutne vychádza z konceptu nezávislosti? Takže e, konflikt záujmov definície, ktoré sme našli v rôznych e, legislatívnych predpisoch, sa mierne líšia, na ktorých pracujeme práve v tejto štúdii. Na jednej strane samozrejme máme verejný záujem a na druhej strane máme osobný záujem. Ale ako to definovať. E, verejný záujem je záujem Európy ako celku alebo len záujem konkrétnych e, pozícií, o ktoré ide napríklad záujem únie by mohol byť veľmi všeobecný, ale keď sa pozriete na konkrétnu pozíciu, tak sa treba pozerať na záujmy konkrétnych pozícií a na úlohy, ktoré také, takí ľudia v týchto pozíciách musia plniť. Na druhej strane osobný záujem by mohol zahrnať aj národné záujmy a to v podstate môže byť inkompatibilná, inkompatibilné s príslušnou kolíziou, alebo by to mohlo kolidovať aj so záujmom, so záujmom proste niekoho iného. Takže um, tu teda tieto záujmy môžu mať rôznu povahu a skutočnú, potenciálnu alebo vnímanú. Kristian e, Rok už hovoril o tom, že e, judikatúra sa zaoberá skutočnými konfliktmi záujmov a to je aj odporúčanie OECD, ale e, predpisy pre pracovníkov zahrňajú aj potenciálne konflikty záujmov. Takže tu vidíme, že pravidlá EÚ sú rôzne prísne a dokonca keď sa pozrieme na interné predpisy a usmernenia agentúr EÚ, tak vidíme že mm, napríklad pravidla o mm, vnímanom konflikte záujmov. To znamená, ktorý nie je skutočný alebo potenciálny, ale môže byť vnímaný ako konflikt záujmov. Takže vidíme tú citlivosť e, na toto aj v tých vnútorných predpisoch a usmerneniach, dokonca aj na takéto subtilné prípady konfliktu záujmov, ktoré sú vlastne len vnímané zdanlivé. Takže len aby ste mali predstavu o súčasných postupoch, zamerali sme sa na niekoľko vybraných európskych agentúr, ktoré interagujú najmä s vonkajšími zainteresovanými stranami a práve preto ich politiky ohľadom konfliktu záujmov sú e, veľmi zaujímavé aj, pre, e, aj z hľadiska skúmania zo strany Európskeho parlamentu. E, takže EMA, EFSA, ECHA, EA a ECHO. Takže čo e, tu treba deklarovať? Tu je ten problém, ktorý vnímame, taký, že tie deklarácie, tie vyhlásenia majú rôzne formy. Vidíme, že agentúry majú e, sklony riadiť sa čoraz viac odpovedia, e, odporúčaniami európskymi ohľadom tzv. negatívnych vyhlásení o konflikte záujmov. To znamená, uberajú sa smerom od tohto negatívneho vyhlasovania k pozitívnemu e, e, vyhlasovaniu. A potom teda to negatívne vyhlásenie o tom, že neexistuje žiadny e, konflikt záujmov, to vlastne robí ten orgán, ktorý ich men, vymenúva, ustanovuje. Uvediem konkrétny príklad. EMA vyžaduje vyhlásenie o tom, že nie je konflikt záujmov len v farmaceutickom priemysle, ale ECHA vyžaduje také vyhlásenia aj pokiaľ ide o regulačnú oblasť aktivity. A to nie je to isté. A EPSA vyžaduje všetky e, vyhlásenia o všetkých e, prípadných relevantných e, konfliktov záujmov, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti EFSA. No a potom je tu ten časový rámec, kedy treba vyhlásiť neexistenciu alebo existenciu tohto konfliktu. To je od dvoch až do piatich rokov. A potom tieto vyhlásenia samozrejme sú upravené, pokiaľ ide e, o formu, máme tu upravený prístup, môže to byť písomne alebo ústne, sú tu určité rozdiely, napríklad pokiaľ ide o externých expertov, a tie detaily sú v našej štúdii. A pokiaľ ide o poradné orgány, to bola jedno, bolo jedno z odporúčaní Európskeho parlamentu. Aj tu vidíme rozdiely. Jednak pokiaľ ide o mandát týchto orgánov a jednak pokiaľ ide o ich zloženie. Ale vidíme tú jasnú tendenciu na posilnenie takýchto poradných orgánov, najmä v agentúrach, kde je táto otázka aktuálna, e, keď, sa, keď ide o konflikt záujmu. A potom e, postupy pri e, skúmaní týchto vyhlásení. Aj tu sme zistili rozdiely a kategorovali sme agentúry podľa rôznych modelov, či už máme, či tam máme centralizovaný postup screeningu alebo decentralizovaný screening preskúmania, alebo dokonca sú agentúry, ktoré majú zmiešaný systém. No a napokon sme ešte pozorovali rozdiely aj pokiaľ ide o, opatrenia na zmierňovanie v prípade vzniku konfliktu záujmov. Takže aj tu vidíme rozdiely, či je nejaká rozhodovacia pravomoc, pokiaľ ide o dôsledky, e, ktoré nastávajú, keď sa identifikuje konflikt e, záujmov, či povedzme tie agentúry majú viac alebo menej diskrečný postup na základe toho, čo už je stanovené v príslušných pravidlách. Takže aby som to zhrnula, dúfame, že budeme schopní mm, získať ešte viac empirického materiálu a poukázať na všetky tieto rozdiely prostredníctvom e, dotazníka s prispením e, tej siete, ktorej sme veľmi vďační. No a mohli by sme to zhrnúť takto. Vidíme rozdiely vo forme a Vidíme tu aj potrebu pre väčšiu porovnateľnosť jednotlivých vyhlásení, ktoré sa využívajú. A takisto vidíme aj tendenciu na externalizáciu, na zadávanie mimo, pokiaľ ide o hodnotenie konfliktu záujmov a pokiaľ ide o, o zmierňovacie opatrenia, vidíme tu aj snahu načetnúť e, príslušné dôsledky už v texte tých pravidel a tak obmedziť rozhodovaciu právomoc e, e, orgánu, ustanovujúceho orgánu. Ako povedala pani predsednička dnes e, do poludnia, riešenie konfliktu záujmov to je niečo, čo stále prebieha, nie je to nič dané a dúfame teda, že budeme mm, schopní prispieť k tomuto, k tejto snahe. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi a bolo to takmer dokonalé, pokiaľ ide o čas, 11 minút. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz dám slovo poslednému rečníkovi uh, Dirk Detken. Uh, eh, eh, pán Dirk Detken je riaditeľom odboru právneho EFSA, právneho odboru EFSA a bude hovoriť za sieť európskych agentúr Ďakujem. E, budem teda hovoriť ako zástupca tejto siete európskych agentúr. Nezávislosť e, je zásadným princípom všetkých agentúr, hoci e, to má rôzne formy a významy. Ako sme to dnes už viackrát počuli, je tu právna nezávislosť, finančná nezávislosť, sektorová nezávislosť. Samozrejme, tých agentúr je veľa, približne 40 orgánov majú rôzne spôsoby riadenia a to už sa tiež povedalo niekoľkokrát. A Samozrejme, my e, jednak prinášame e, vedecké poznatky, riadíme programy a podobne. Tá rozmanitosť je veľká a podstatná. No a samozrejme, to sa odráža aj do príslušného právneho rámca. Takže treba pamätať na to, že keď hovoríme o, o napríklad EFSA, e, sú samozrejme rozdiely aj medzi našou a inou, inými agentúrami, a tá právna štruktúra a tak ďalej, to je všetko samozrejme veľmi abstraktné. Keď sa hovorí napríklad o požiadavkách na nezávislosť, máme usmernenia z 2013 od komisie, pokiaľ ide o toto, ale pokiaľ ide o tie vykonávacie predpisy, tak potom agentúry samozrejme musia vychádzať zo svojich systémov, aby potom splnili teda tie požiadavky toho rámca. Takže EFSA je samozrejme súčasťou celého súboru agentúr a ECDC a EKA a toto, o čom hovoríme, to je veľmi citlivá téma, veľmi blízka občanom je to a pochopiteľne aj to, čím sa zaoberáme. Potraviny sú veľmi blízka téma občanom, takže ich to je veľmi zaujíma a EFSA v podstate by mala posilniť e, dôveru v e, potravinársky systém Európskej únie, a pri budovaní svojich systémov si EFSA vždy uvedomovala e, otázku svojej reputácie a povesti e, práve vzhľadom na to, že sa zaoberá potravinami a mm, rozhodnutie od absolutória, absolutóriu e, za rok 2017, ktoré vydal parlament, obsahuje ocenenie politík EFSA, pokiaľ ide o vykonávacie pravidlá a nezávislosť. Ale samozrejme, my už sme potrebovali sa tam nejak dopracovať. Pozerali sme sa na tre, tretiu generáciu pravidiel, takže my sme revidovali ten systém už trikrát za existencie FC a vlastne čo bolo za tými zmenami. To súviselo aj s parlamentom. Pravidelne sme brali na úvahy tie komenty cez prostredníctvom absolutória. Dnes máme vlastne implementovanú väčšinu až na 95% všetkých požiadaviek, ktoré boli vyjadrené v rámci tohto absolutória. A ďalší dôležitý faktor je, že čo vy nazývate, alebo nazývame technický input, to sú nie iba tie veci, ktoré sme vyvodili v rámci z toho procesu za celú dekádu, ale takisto chceme spomenúť aj Európskeho ombudsmana, ktorý pravidelne odporúčaniami zabezpečuje input ohľadne zlepšenia systému, takže to je ďalší aspekt, ktorý sme zobrali do úvahy. A netreba prehľadnúť to, že my robíme aj verejné, verejné konzultácie. Mali sme verejné konzultácie, kde stovky pripomienok sme obdržali a keď hovoríme o definíciách, o niektorých aspektoch systému, o pripomienkach tohto celého, tak a to treba zobrať do úvahy. Dovolte mi teda spomenúť niektoré hlavné črty tej politiky nezávislosti, pokiaľ ide o našu agentúru. Ako už to bolo spomenuté, my našu definíciu o konflikte záujmu máme v systéme, ktorý je vlastne dnes, nie je to kriminalizácia konfliktu záujmov, ale berieme na vedomie to, že je to situácia, kde vlastne všetci môžu sa dostať, nezávisle od úloh, ktoré kto vykonáva. Tak ako to spomenula predrečníčka, Môže tu byť prípad konfliktov záujmov, ktoré treba riešiť aj na úrovni EFSA. Bola tu požiadavka parlamentu, máme tu e, dvojročné obdobie po odchode z našej agentúry, pokiaľ ide o teda pokiaľ ide o expertov, pokiaľ ide o možné aktivity v obore u konkurencie a takisto berieme do úvahy aj to, že EFSA je vlastne takým vedeckým centrom expertízy členských štátov. Potrebujeme špecifické pravidla na to, aby sme mali takýto kooperatívny prístup k štátom. Máme privilegované pravidlá, ktoré súvisia s národnými orgánmi, ktoré pracujú na národnej úrovni vo verejnom záujme. A je to financované na 50-percentnej úrovni z verejných financií, takže my sme zobrali na vedome, že v niektorých oblastiach potrebujeme pravidlá, ktoré zabezpečia to, aby EFSA robila svoje vedecké úlohy tým, že bude spolupracovať s členskými štátmi. Posilnili sme takisto aj náš sankčný systém tým, že sme sa inšpirovali eh, v niektorých dokumentoch. Je to delikátna oblasť, ako viete. Zamestnanci EFSA nie sú zamestnanci, sú to vlastne úradníci majú kontraktný, kontraktný vzťah, zmluvný vzťah, pokiaľ ide o prepušťanie a pokiaľ ide o podobné veci v prípade neplnenia našich pravidiel, to je všetko podchytené. A takisto máme aj reklasifikáciu ohľadne zárobkov, to je to, čo zišlo takisto z absolutória a dnes žiadame od expertov, aby preukázali príjem za predchádzajúci rok, v rámci ktorého chcú robiť na úrovni EPSI a apelujeme na nich, aby deklarovali viaceré príjmy, či už ide o granty alebo štipendia alebo nejakú inú formu príjmov, ktoré majú. A ak toto predkročí nejaký predefinovaný prach, tak vlastne e, sa dostáva tento človek e, alebo konkrétny jednotlivec do polohy ako keby zamestnanca, a to má potom prísnejšie, prísnejšie sa potom posudzujú niektoré aspekty a teraz vlastne už máme náhľad do príjmov našich expertov a na spôsob, akým ich oni deklarujú. Systém EFSA vo stručnosti vlastne je o tom, že tu máme ex ante kontroly expertov predtým, než začnú pracovať pre agentúru EFSA a pokým pracujú u nás, musia aktualizovať informácie o konflikte záujmov. My sme e, zverejnili tie tzv. ADOIS, e, každoročné správy o konflikte záujmov. Víziou EFSA je to, že cez tieto zverejnenia je vlastne umožnené každému, aby skontroloval v kombinácii s tým správou výročnou o, správ- o príjmoch, ako aj tie v súvislosti s tým zoznamom o príjmoch. Takýmto spôsobom sa môže kontrolovať ten proces rozhodnutí, ktorý EFSA prijala vo vzťahu k expertom. Takisto centralizujeme koordináciu a hodnotenie možných konfliktov záujmov v rámci EFSA, takže už sme to vyňali z tých eh, vedeckých oddelení, ktoré vlastne sú závislé od vedeckosti tých odborníkov, ale pokiaľ ide o tieto otázky v záujmu, konfliktu záujmov, tak to kontroluje iné oddelenie, nie to, čo kontroluje odbornosť týchto odborníkov. Takisto po prvýkrát tento rok tu máme výročnú správu o implementácii nezávislosti politiky FC. To po poprvýkrát v roku 2018, respektíve pred rokom 2018 sme to zverejnili v kontexte výročnej správy Chcel by som pokázať na to, že EFSA investuje veľké zdroje do nezávislosti. Jeden údaj, napríklad 7 tisíc takýchto deklarácií, prehlásení pri o konflikte záujmov, to zverejňujeme. Takisto to vlastne kontrolujú máme zoznam registrov, ktoré, kde sa eviduje aktivita predstaviteľov manažmentu našej agentúry. A takisto aj pokiaľ ide o zoznam možností, kde môžu títo odborníci neskôr pracovať, ako opustia, opustia našu agentúru. A takisto na základe požiadavky ombudsmanky máme takéto deklarácie aj zo stredného manažmentu zverejňovaný, Nepočíta s tým teda zákon, ale robíme to od januára tohto roku a takisto robíme ex post kontroly, ktoré zverejňujeme. Tu zasa vidíte prehľad. To je posledná priesvitka. Tu máte tie oblasti, kde môže dôjsť konfliktu záujmov a kde sa dá nájsť. Ako vidíte, my sledujeme celý ten reťazec. Vidíte tu celú paletu oblastí, kde je EFSA aktívna Možno by sme teraz nenaš, môžeme skonštatovať, že ten konflikt záujmu nenáte v tých oblastiach, kde by sa to dalo predpokladať, ale skôr v iných. A na základe týchto údajov je veľké množstvo expertov, ktorí nemôžu pracovať pre EFSU práve kvôli týmto prísnym podmienkám, ktoré máme. Takže v podstate toto sú číselné údaje, ktoré to dokazujú. A na záver už by som povedal len toľko, že v EFSU Vychádzame z toho, že máme systém, ktorý prináša konkrétne výsledky. Berú sa tu na vedomie viaceré kľúčové aspekty. A jeden z tých aspektov, ktorý je dôležitý, treba si vždy uvedomovať, že to je súčasť tej legitimity, aby sme mali pravidlá, ktoré sú kontrolovateľné a dajú sa teda kontrolovať aj zo strany verejnosti. Na záver by som povedal, že Jeden z tých ďalších legitimizujúcich faktorov FC je aj excelentnosť vedy a výsledky, ktoré produkujeme. To znamená, je dôležité pre nás, aby sme uviedli, že nie všetky záujmy, ktoré sa robia, sú konfliktami záujmov, ale je tu takisto aj pravidlo, v rámci ktorého poukazujeme na to, kde sú hranice konfliktu záujmov a myslíme si, že v rámci FC máme skutočne udržateľný systém, ale zároveň si uvedomujeme, že budeme môcť sa venovať týmto otázkam aj za vaše podpory ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my. A týmto otváram diskusiu. Môžete sa spýtať otázky alebo nejaké pripomienky, kolegovia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa teším, že hovoríme o konflikte záujmov, pretože už je to, dlhá, už je to dlho, čo sa hovorí o tomto, aj v kontexte agentúr, ale mám viacero otázok, ktoré sa chcem spýtať to adresu tej osoby, ktorá sa zaujímala o komisiu. Boli sme trochu pohoršení, spomenula to aj kolegyňa Rozier, hovorili sme pánovi Barozovi, ja si pamätám ešte pána Longrena, ktorý bol riaditeľom Lemy a bol to pán Longren, ktorý vlastne išiel priamo po funkcii smerom vytvorenia, vytvorenia laboratória a predtým bol riaditeľom Európskej agentúry liečiv. A potom sme sa dozvedeli, že ešte počas svojej funkcie vytvoril takýto kabinet na to, aby informoval farmaceutické laboratória. Keď, vy mi hovoríte, keď mi vy hovoríte o sankciách, pán Langren nebol sankcionovaný žiadnym spôsobom. Bolo to name and shame, bolo mi povedané, takže ja by som bola rada, aby sme urobili všetko, čo je možné. Ak nie sú žiadne sankcie na konci, tak viete, pán Langren si spustil svoj kabinet a nakoľko pracoval aj v agentúre pre liečiva, robil to, čo potreboval. Takže aké sankcie ste prijali? Uvedte mi nejaký príklad. A takisto by som sa ešte vrátila k tej nezávislosti. Vy, pani, ste to spomínali, pretože vy ste spomínali, že ten problém expertov je komplikovaný, pretože ak chceme dobrých expertov, tak to musia byť experti, ktorí pracovali aj pre priemyselné odvetvia. my máme ministra, pani Buza, ktorá hovorí, že dobrí experti sú tí, ktorí pracovali v farmaceutických laboratóriách. Ja by som vám chcela povedať, pani, ak vy takéto niečo naznačujete, tak všetky veľké škandály, ktoré sme tu mali, mediátor, alebo pokiaľ ide o vakcínu proti chrípke, vždy to boli ľudia, ktorí vlastne nič nemali doči- čo dočinenia s týmito laboratóriami. Ilen Franchon, ona bola pneumologička a jednoducho naše agentúry ju kontrolovali, takže sú tu aj kompetentní experti na úrovni univerzít. A otázka moja je, že čo si myslíte, pretože vypočula som si informáciu o EFSI, ale mám otázky aj pre vás. Kto je taký najvyšší úrad pre vysokú, vysokú transparentnosť, ktorý by zastrešoval agentúry a ktorý by definoval, že by tu bola jednotná definícia horizontná, pokiaľ ide o konflikty záujmov, aby to bolo uniformné pre všetkých a kde by sa od agentúry k agentúre kontrolovalo, či sa to dodržiava. Pretože ja, pokiaľ ide o tie autokontroly, ja tomu neverím. Pretože chceme chrániť jedného, druhý zasa chce chrániť niekoho iného, niekto je dôležitejší ako iný, alebo je medzinárodne známy. A váš názor by ma zaujímal, pretože ekológovia skutočne chcú e, takú kon, celkovú kontrolu, aby sme mali rovnaké pravidla pre všetkých. A takisto by som vám chcela povedať, už je to vlastne 10 rokov, čo som poslankyňa, takže vidím, ako sa veci menia, pokiaľ ide o expertov. Ja pracujem pre nukleárne, alebo respektíve proti nukleárnemu odvetviu. My sme, máme tu dohodu Euratom, ja som spravodajkyňa, pokiaľ ide o radioaktivitu, ja sa pravidelne stretávam s expertami, ktorí robia modely. Oni povedia, my vám nemôžeme dať mena expertov, pretože ak vám ich dáme, tak oni môžu na to utrpieť újmu. Takže jednoducho, toto je niečo úplne nové. To tu teraz máme ako novinku. To je neprípustné. Spomente si slavný škandál z minulosti, kde poradca o organizácie pre modifikované organizmy Povedali mi, že nemôžu mi dať žiadne údaje, pretože tu môže byť nejaký útok proti tejto osobe. Takže tu hovoríme o transparentnosti. Povedzte nám niečo viac k tomu. Peca, tre, dohoda o Euratome, to je Európska únia. Ako nám môže niekto povedať, že nemôže nám dať údaje, že to je proti pravidlám. A keď hovoríme o EFSE, keď hovoríte, a chápem vás veľmi dobre, keď hovoríte o tých konfliktoch záujmov a tak ďalej, Nemyslíte si snáď, že my, poslanci európsky, by sme vám mohli dať finančné zdroje vyššie, dodatočné, v prípade, že by sme mali dobrých expertov a odborníkov, ktorí by boli zamestnancami FC aspoň na určité obdobie, či už teda 5-6 rokov, a ktorí by robili skutočne výskum na vysokej úrovni, pretože pokiaľ ide o glyfosát, si neviete predstaviť to, čo urobila nemecká agentúra, Treba to jednoducho vnímať v kontexte Nie je to nejaký problém, pokiaľ ide o expertízu zo strany EFSI? Mňa zaujíma váš názor k tejto téme. kde by sme mali agentúru s skutočnými expertami, ktorí by boli platení, čo je lepšie ako mať nejakých expertov na zmluvu, ktorí prídu odtiaľ či odtiaľ. A potom by sme mohli urobiť konkrétnu skúsenosť ktorí by sa venovali týmto jednotlivým oblastiam. Ale toto je otázka, ktorá tu je. Či je lepšie mať expertov, ktorí sú platení Európou, teda agentúrou, lepš- a bolo by to lepšie ako takýchto nezávislých expertov, ktorí častokrát prichádzajú z členských štátov a tam nikdy nie je záruka, či tam nie sú nejaké konflikty záujmov. A posledná vec, keď som napríklad išla do výskumného centra pre rakovinu, tak sa mi tam páčilo, že tam vlastne boli zverejnené tieto uh, vyhlásenia o, za, o konflikte záujmov a na tomto základe vlastne mohli týchto expertov zamestnať ďalej, alebo ja si myslím, že to je totálna transparentnosť, pokiaľ ide túto oblasť. Ja si myslím, že to treba na internete zverejniť, aby jednoducho všetci boli o tom informovaní. To sú teda moje otázky na vašu adresu. Ďakujeme pekne. Pani Gresle, ďakujem pekne. Sme tu takto intímne, takže ja by som chcela povedať to, že výbor pre kontrolu rozpočtu sa skutočne zaoberá agentúrami a je to systém, ktorý funguje. A chcela by som skutočne to zdôrazniť, ten systém funguje a my sme skutočne tu mali oblasti, ktoré možno nefungovali až tak dobre. Potom prišiel Európsky účtovný dvor a robil audity. Mali sme tu napríklad mimoriadnu správu ohľadne za konflikt záujmu na úrovni agentúr. To už je viac ročné, teda staré viac rokov a bolo to implementované. Ja by som teda skutočne chcela poukázať na to, že ak by sme si predstavovali nejaký úrad, ktorý by v podstate tieto záujmy konfliktov centralizovane verifikoval, tak to si skutočne predstavujem ako ťažko realizovateľné. Nemôžeme ísť touto cestou, pretože my od agentúry k agentúre máme odlišné podmienky a tieto odlišné podmienky a pracovné postupy musia byť jednoducho od tých agentúr schválené. A skutočne riaditeľa týchto agentúr majú záujem, aby nemali žiadne problémy. To je stratégia, ktorá doposiaľ bola veľmi úspešná. My v podstate, pokiaľ ide o otázku expertov a nezávislosť expertov, tu prebieha stále tá istá diskusia a máme tu pred sebou cieľ, ktorý sa v podstate hýbe, pohyblivý cieľ. Máme tu veľký technický pokrok, priemyselný pokrok. To znamená, musíme permanentne byť blízky praxi, pokiaľ ide o odbornosť a nebola, nechcela by som až tak strašne nedôverovať, že každý expert, ktorý prichádza z priemyselnej sféry, je už nejaký e, falošný, podvodný. Tak vieme, odkiaľ títo ľudia poznajú a preto to zverejňovanie je veľmi dôležité. A tu musíme urobiť všetko preto, aby agentúry jednoducho sa držali týchto za povinností zverejňovania informácií a my musíme robiť všetko preto, aby sa tieto pravidlá aj dodržiavali. A keď si len pomyslím, že takáto mimoriadná správa účtovného dvoru docielila to, že všetky tie dokumenty sú vlastne zverejnené, tak situácia sa zlepšila. Chcela by som však poukázať na ten systém autokontroly, pretože podľa môjho uhla pohľadu táto kontrola automatická, autokontrola funguje dobre. Táto kontrola je takisto kontrolovaná, to znamená, nedá sa povedať, že sa v tom systéme nič nedeje. A pokiaľ ide o expertov, tak by som jednoducho chcela povedať, že pre nás je extrémne dôležité, aby títo ľudia jednoducho boli, mali umožnené ísť potom pracovať do súkromného sektora, pretože oni sú veľmi úzko špecializovaní a je snom teraz povedať, že my by sme takýchto úzko špecializovaných expertov vo všetkých oblastiach chceli financovať a potom ešte by sme ich, aj im za, ich zaťažili nejakým dvojročným zákazom ísť pracovať po uprša, vypršaní kontraktu v našich agentúrach. To jednoducho by nikdy nefungovalo. Ja si myslím, že v podstate, ak, sa, tu, ak tu nebude dôkaz o tom, že tento systém nefunguje, tak by som chcela odradiť od toho, aby sa to menilo. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Jar. Nie veľmi dlho, poprosím. Už sme prekročili časový harmonogram jedna veta. Chcela by som povedať tú istú otázku, ktorú, sa spomen- ktorú povedala aj pani Gresle. Mali by sme sa teda pozrieť. V rámci nášho výboru pre životné prostredie sme navštívili EFSU a ja som bol skutočne prekvapený, udivený, aký diapazon veci musí riešiť EFSA, aby tu zamestnali odborníka úzko špecializovaná na každú otázku, tak to jednoducho nedá. Takže myslím si, že pani Gresle správne poznamenala, že my sa musíme rozhodnúť, a chceme transparentnosť, tak musíme vedieť, odkiaľ títo experti pochádzajú, tým je to pokryté. Moja polemická otázka je, že nie je tu žiadny nezávislý expert, také neexistujú. Od niečoho títo ľudia sú vždy závislí, či už od vlastnej manželky, alebo od niečo iného. Takže pozor s tým termínom nezávislosť, my sme všetci od niečoho závislí. Now appreciate, oh, well, there are no... Oceňujem to, že už nie sú ďalší rečníci, takže nech sa páči. Poprosím vás, zareagujte na tie otázky, ktoré tu odzneli v stručnej podobe. Ďakujem pekne, takže pokiaľ ide o prípad eh, agentúry pre liečiva, budem veľmi stručný, je tu nový štatút, predchádzajúca legislatíva priniesla nový štatút, takže na úvod objasnenie situácie, riaditeľ úradu alebo agentúry, tak to je dočasná funkcia. Keď hovoríme o tých sankčných systémoch, ktoré som popísal do detailu, tak sa to týka tak riaditeľov, ako je to v prípade komisára alebo niekde inde. No, či sa týka personálu, No, posledná legislatúra e, zmenila, ten stav zlepšila napríklad úplný zákaz pre riaditeľa, a riaditeľa agentúry tiež vykonávať nejakú lobistickú alebo advokátskú činnosť. Čiže z jedného roka sankcie sú tu uvedené v prípade porušenia, tak to môže ísť za disciplinárneho konania a to môže znamenať obmedzenie, výrazné zníženie penzijných eh, nárokov napríklad, takže môže to ísť ešte eh, ale pretože eh, všetky agentúry, všetky riaditeľi agentúr majú zodpovednosť za dôveryhodnosť inštitúcií. No a ako som už povedal, tá nová legislatíva, nová legislatúra to výrazne zlepšila situáciu. Ďakujem pekne. A na otázku konfliktu záujmov expertov, tak je to skutočne veľmi komplikovaná otázka. No a ja som myslel, ja som si no, to, čo sme si dnes vypočuli od Európskej ombudsmanky, ktorá spomenula, že existuje potreba pre personál sa so skúsenosťou zo súkromného sektora, takže musíme kategorizovať, či niekto, kto je úplne zamestnaný, ako člen personálu má prechádzať skúsenosti zo súkromného sektora a ďalej je tu či expert, ktorý nie je zamestnaný, ktorý má len mandáta alebo Eh, na eh, ad hoc báze konzultuje agentúra s ním, či takýto expert má predchádzajúce skúsenosti z súkromného sektora a sú tu pravidlá na prechodné obdobie, takže EFSA aplikuje dvojročné prechodné obdobie, že keď ste boli zamestnaní v MVOčke alebo v súkromnom sektore, tak dva roky nemôžete konzultovať EFSU. A opäť je tu ešte iná vec, či EFSA zohľadňuje súkromné štúdie, ktoré zdal priemysel, ktoré sa budú hodnotiť, zložka, ktoré predloží sa predlžia EFSA. No a najkomplikovanejšie je samozrejme, kto financuje štúdie, ktoré sa používajú. V prípadoch, keď je potrebné povolenie a po prípade glyfosátu prijaté uznesenie tohto parlamentu na posilnenie verejného financovania štúdií a tiež sa uznáva, že nie je realizovateľné mať 100% nefinancované štúdie, pretože aj štúdie samotné nemôžu vykonávať všetky potrebné štúdie. Takže by sme stali v mm, situácii, keď aj univerzita platí za štúdio, čo je konflikt záujmov. Takže verejná kontrola štúdy, tu musí byť to môj osobný názor ako predstaviteľka ekonomickej obce a kvôli rozpočtovému obmedzenia to nie je možné, takže momentálne je tu návrh komisie zlepšiť kontroly štúdy o tom, ako sú štúdie vytvárané, takže žiada špecifické veci od priemyslu, čo uviesť e, štúdy, e, lepšie kontrolovať štúdie a rovnako viesť verejné konzultácie, kontrola štúdií Momentálne je povinnosť agentúr konzultovať všetky štúdie možné. No, takže nie len tie, ktoré sú uvedené v zložke, ale všetky dostupné. No a na záver, pretože už nemáme veľa času, je to náročná otázka, je náročné vyvážiť verejný záujem tu so záujmom priemyslu. A my potrebujeme lepšie kontroly, prípade štúdie a uvidíme, ako veci budú posúvať s novým návrhom komisie. ešte predtým, než dostane slovo tretí rečník, tak by som rád dal slovo našej kolegyne pani Rozier. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem za to, že za svoju absenciu mám otázku. Je trochu horizontálnu, ktorá sa týka rôznych inštitúcií a agentúr. No, museli sme dohodu s radou na základe návrhu komisie o ochrane oznamovateľov. No a klade, čo verejnosť musíme prijať pravidlá, príliš protekčné, no ale momentálne sa to neaplikuje na štatút úradníkov pretože to riadi nariadenie, ktoré bolo príjme osobitnou postupom. Takže je štatút euroúradníkov, ktorý pokiaľ sa komisia nedohodne na nových, ale je protekčné, no a mm, e, požaduje menej od ohľadne konfliktu záujmov, lebo týka sa to celého konfliktu záujmov, ale vidíme, že tu sú rôzne straty záujmov, takže Eh, často z toho informácie vnútra organizácie, ktoré sa musia zverejniť. No a myslíte, ja som o tom presvedčená, ja chcem vedieť, eh, čo si o tom myslíte vy. Dôležitá posilnená ochrana. A eh, daných informácií, pretože ide v ostatných informácií, keď sa to podarilo dobre zachrániť, ale je to tiež ochrana pre Eh, euroúradníkov a funkcionárov. Eh, ktorí po prostredím stranami musia a eh, nejaké informácie no a informá- informovanie verejnosti. V každom prípade ochrana, ktorú nepokrýva smernice. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Detken, ak chcete zareagovať na tieto otázky alebo iné otázky, Eh, ktoré položili kolegovia. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ja sa vrátim k tomu, čo povedala pani Rivazi o, o nejakom celkovom dozornom orgáne. No, mne sa páčila ako technická agentúra EFSA musí implementovať a eh, zákony, ktoré sa na ňu vzťahujú. No a my to robíme so zákonmi, ktoré sme dostali s ohľadom na rôzne mojej práce našich expertov. A rovnako otázka, ktorá sa týka zdrojov potrebných na expertov systému je vytvorený taký, aký je pre EFSU. Myslíme, že má výsledky, ak systém kompenzácie a nezamestnania by mal byť zmenený, tak je to iniciatíva, ktorá musí byť eh, zo zákona na EFSA nemôže modifikovať tie eh, pravidlá, ktorými sa riadia, čo sa týka transparentnosti A eh, vyjadrenia o záujmoch a expertov FCC sú všetky zverejnené. Zaujímavá dávame ich na myšlienka o postavení do mobilných zariadení. No a čo sa týka ešte expertov, ja by som chcel povedať, že aj naša, naše pravidlá rok 2017 rozšírili práva sa mm, pre vedeci expertov, ktorí prichádzajú ako, členské, ako experti členských štátov, hľadiska mm, pesticídov. Ešte tu sme zmenili niečo z minulosti, no a čo sa týka oznamovateľov. A to je viac pre môjho kolegu z komisie, rád by som zdôraznil z agentúr, že my máme implementačné pravidlá, pre, pre personálne, personálny poriadok. No a ako a sa postaviť eh, k tejto problematike, je to tam stanovené veľmi jasne a za ostatných 12 rokov EFSA prijala pravidlá, tak ako všetky ostatné agentúry, po tom, čo ich eh, DJHR zverejnilo. Takže ja myslím, že podmienky sú tu veľmi rovnaké, hlavne implementácii týchto aspektov personálneho poriadku. Ďakujem pekne. Ešte nejaké pripomienky? Záverečné pripomienky? Komisie, nech sa páči. Áno. No, to, o čom hovoril pán Detken, tak e, skutočne komisia, čo sa týka štatútu, e, V prvé to legislatíva, ktorá sa vlastne na naše e, podniky. No už tam pokladáme veľkú ochranu oznamovateľov a nový štatút posilňuje to, čo komisia už prijala, to sú veľmi... No a je to len e, e, taký systém. Ďakujem pekne, vy ste neodpovedali na moju otázku, či myslíte, že je normálne, že vy, bor expertov, e, zverejňuje ich mená. Ja myslím, to bola komisia, ktorej som položil túto otázku. No a čo? Experti tomu nemajú prístup k menám. Ja môžem odpovedať na otázky, ktoré prekračujú moje kompetencie, ale chcel by som vám povedať, že eh, musíme nájsť rovnováhu medzi ochranou údajov a transparentnosťou. Orion Lager je známy prípad, ktorý eh, týka tejto rovnováhy, no a keď e, sú tak otestované to, to e, vyjadrenie, tak e, vyjadrenie osobných údajov môže ovplyvniť záujmy konkrétnej osoby, no a nesmieme zabúdať na to, že ochrana súdneho dvora pre individuálne záujmy tá vyjadrenia za bežných, za bežných okolností, teda transparentnosti. Ďakujem veľmi pekne za túto zaujímavú výmenu informácií a k takejto e, kľúčovej téme. E, to bude iste zaujímavé a je to potvrdené aj v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Ja rád by som osobitne poďakoval e, rečníkom, všetkým, ktorí sa podielali na tom, aby tento workshop bol možné usporiadať a chcem pripomenúť všetkým, že e, výbor pre kontrolu rozpočtu spoločne s výborom pre právne záležitosti 15. E, apríla prediskutuje otázku e, postupov vymenovania funkcií v európskych inštitúciách. Takže 15. apríla ďakujem veľmi pekne vám všetkým, všetkým ktorí ste spokojní so závermi a tí, ktorí nie sú úplne spokojní, ďakujem tiež. Don't worry, be happy is the word of the chair, so take it. No, slova predsedu, don't worry, be happy. Vezmite sa to k srdcu, ja to určite spravím. Ďakujem pekne za to, že ste sa zúčastnili tohto vypočutia. Dúfam, že eh, to objasnilo mm, niektoré otázky. Ostávame v kontakte a som si istá, že toto bude téma, eh, ktorá sa ešte v nejakej podobe čas nasledujúceho mandátu vráti. Ďakujem všetkým. A teraz prejdeme k ďalšej petícii. Petícia 328 s 12 podpismi o vystavení polnohospodárských pracovníkom pestície. Petent tu je. Je to pán Serge Lekeo a pán Laurent Gio. Nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Eh, merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem vám v mene všetkých členov nášho združenia obetí pesticídov. My sme si prečítali správu auditovú. Experti riaditeľstva pre zdravie dali k dispozícii 18. marca. Ďakujeme pekne tým, ktorí prišli do Bretonska minulý jún. Táto správa je zdrvujúca Neuvádza sa tam iba to, že naša krajina, Francúzsko, nechce znížiť využívanie pesticídov, ale také sa tam uvádza, čo je skutočne veľmi vážne, že ministerstvo poľnohospodárstva si uvedomuje, že plán redukcie pesticídov, kde sú stanovené ciele, ktoré sa nemôžu dodržať. Koho, koho, koho sa teda vysmievajú? Táto správa poukazuje na 75 inšpekcií, ktoré boli robené u maloobchodníkov a distribútorov pesticídov. Poukazuje na to, že tieto nebezpečné produkty nie sú skladované oddelenie od ostatných výrobkov v skladoch v Bretonsku. A vzhľadom na toto zamestnanci nemôžu poznať to riziko, ktorému sú vystavení a toto viedlo k veľkým otravám práve u zamestnancov od triskálie a neboli žiadnym spôsobom chránení. Čo teda bude robiť Francúzsko vzhľadom na túto situáciu? My žiadame, aby komisárka pre zamestnanosť sociálne otázky pani Tyson urobila audit v Bretonsku. A teraz dám slovo môjmu kolegovi, pánovi Luaji. Vážená pani predsednička, vážení dámy a páni, my žiadame, aby komisia, petičný výbor podporil upomienku napomenutie Francúzska, aby sa dodržiavali úpravy, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie zamestnancov. My, sme, my si uvedomujeme, že správa auditová sa týkala iba časti toho problému, ktorý je v našej petícii nastolený. My, sme, my si uvedomujeme, bereme na vedomie, že komisár pre zdravie, pán Andriu Kajtis, sa angažoval, aby dosledoval tie informácie, ktoré sme mu dali k dispozícii v septembri roku 2018 Chceli by sme teda vedieť, že kedy tá správa bude ukončená. Je nám ľúto, že Francúzsko doteraz skutočne e, sa nevyjadrila, pokiaľ ide o požiadavky Európskej komisie. Je nepripustné, nepripustné, aby žiadosti Európskeho parlamentu nenašli žiadnu odozvu vo Francúzsku. Ako obete my takisto čelíme rovnakému tichu a jednoducho už to nemôže takto ísť ďalej. Dnes náš spolok má tri, máme trojročný e, spolok, kde máme 300 členov, máme každý týždeň dva, no, dve nové žiadosti o členstvo. Od, posled, od našej poslednej návštevy vo výbore pre petície traja z našich členov zomreli vzhľadom na tie choroby ktoré priviedli tieto otravy od pesticídov. Žiadame teda konečne, vážená pani predsednička, aby ste nás uistili, že naša petícia sa nestratí e, pri vstupom do funkcie novej komisie a nového Európskeho parlamentu. Veľmi pekne vám ďakujem. Ja ďakujem vám. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva Európska komisia. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som vás rád teraz informoval o niektorých eh, opatreniach a krokoch, ktoré podnikáme a ktoré príjmame od naposledy, keď sme podali aktuálne informácie v januári, tak ako povedali predkladateľe petície, a tak sme eh, zverejnili správu pre Francúzsko, Rovnako sme zverejnili ich akčný plán, odporúčania a nápravu a zverejnili sme otázky a odpovede, ten dokument na našej internetovej stránke. Správa obsahuje 4 odporúčania, zhodnotili sme aktivity navrhované a rozhodli, že to úplne uspokojí. Takže v súlade s našim bežným postupom sme požiadali viacej informácií a objasnení a hlavne ako predkladateľi si všimli, tak ministerstvo uznáva, že ciele, ktoré sme si stanovili, neboli splnené a navrhujú aktualizovaný akčný plán do konca marca. Takže my to v každom prípade dostaneme a budeme v náležitom čase hodnotiť odporúčania sú predložené a venuje sa tomu špecializovaná jednotka našej kancelárii, našom, našej oddelení. No a čo sa týka konkrétnych pre predkladateľov, nuša tie boli pokryté mimo správe a auditorskej správy. No a predbežné hodnotenia inform, podľa informácií, ktoré máme, no sme podali správu ministerstvu o Francúzsku, aby zareagovali na otázky, ktoré bohužiaľ zostali nezodpovedané. No a čo sa týka pesticídov, tak momentálne máme dostupných mnoho informácií. Niektoré otázky ešte stále treba zodpovedať jasnejšie ako doteraz. No a v posledných fázach, aby sme išli do Francúzska a obratili sa so žiadosťou o objasnenie. Ďakujeme veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, chcel by niekto požiadať o slovo pani Rozier. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Drahé kolegyne a kolegovia, ja by som predovšetkým chcela poďakovať predkladateľom petície, ktoré uh, pomáhajú obetiam uh, travino a už eh, dlhé roky bojujú uh, za to, aby bola uznaná zodpovednosť zamestnávateľa pri dostatočnom uznaní eh, zodpovednosti zamestnávateľa ukázala a že takáto situácia bude napravená. No a eh, bohužiaľ, nie je to jediná téma, v ktorej vidíme že osoby, ktoré sa dostali do veľmi dramatickej osobnej situácie, musia bojovať za uznanie ich práv a je úlohou nášho výboru počúvať a vypočúvať tie osoby, ktoré, ktorých práva boli porušené. No a je to veľmi dlhá, únavná cesta. No a je to boj ktorý je súčasne právny, mediálny, pretože najskôr treba nápravu získať a, a na to treba toľko času, že obete už niekedy ani nežijú na to, aby dostali náhrady a odškodnenie. No a ale mm, treba a správnu implementáciu v členských štátoch. Takže ja by som vám skutočne chcela poďakovať za vašu účasť a za vašu prácu. Ja myslím, že inštitúcie kolektívne zareagujú na túto situáciu. A musím povedať, že táto téma komisie sa venuje nuša začala príslušný postup. No a tá správa, ktorá bola zverejnená, je zaražajúca. Hovorí to o nedostatočnej kontrole použitých pesticídov. No a komisia teraz oznámila ďalší audit, nové skúšky, zohľadňovanie ďalších elementov. No už mne sa zdá, že no, pretože členské štáty nerešpektujú príslušnú smernicu a že sa vystavia konaniu porušenie zmluvy. Ja z toho nemám radosť, no ale je tu o život ľudí predsa. Život ľudí, ktorí sú zasiahnutí e, nedostatočnou aplikáciou európskeho práva. No a ja sa pýtam komisie, ako môžeme urobiť audit, ktorý zistí porušenie a e, o tom e, sa nežiada náprava. No, je to len rozhodnutie súdu. No, rozhodnutie súdu by malo priamy dopad na postupy, o ktoré sa snažia, eh, snažia predkladateľe petície. Eh, nuž eh, je, že musíme ísť až takto pri uznaní zodpovednosti. No a ešte chcem pripomenúť, že na jednej strane sú tu povinnosti ekonomického operátora ako Triskalia, ale tiež kontrolných služieb, takže je dôležité. Táto, táto petícia existuje od roku 2016 a už to trvá jednoducho príliš dlho. Nedá sa to stále dookola a do nekonečna predlžovať, a predlžovať takúto neakceptovateľnú a neznesiteľnú situáciu. Čelíme situácii, ktorá je zdravotného hľadiska, ale hlavne z ľudského hľadiska závažná komisia ide dobrým smerom e, v tomto audite je to pozbudivé, ale eh, je potreba ešte viacej odvahy. Eh, komisia musí ukázať viacej odvahy, aby eh, zavedla pravidlá, ktoré zabrania vzniku podobných situácií. No a ja myslím, že my sa musíme lepšie zamýšľať nad tým, akým sa venujeme otázkam fitosanitárnym, tiež chemikáliám. No my sa musí, musíme nad tým zamýšľať eh, lepšie a myslím, že v prípade tejto petície z ohľadom na novú situáciu eh, komisie a tak ja, chcem, aby sme túto petíciu nechali otvorenú a aby sme aby predkladatelia petície eh, konečne sa dovolali svojho práva. Ďakujem pekne, Peter Jár. Ďakujem veľmi pekne aj predkladateľom petície, že sa dostali až sem a ja budem ich správu podporovať. Petícia sa stať otvorená, aby bolo napravené. Ja som sám polnohospodár. Máme, máme že združenie a musím školiť zamestnancov no a členských štátoch sa to berie teda inak. Petícia by mala zostať otvorená. Komisia sa dodatočne pýta, čo mňa zamestnáva ja. Neviem, ako sa to mohlo vo Francúzsku stať. A pre mňa Francúzsko patrí medzi tie dobre rozvinuté dlhoročné členské štáty EÚ. A mňa napadne, keď už sa to deje vo Francúzsku, čo, aká je situácia v iných členských štátoch EÚ, takže musíme mať buď sieť, alebo požiadame sieťa, aby členských štátov treba skutočne zaistiť, aby všetko bolo správne riešené. A pretože, ako som povedal, fitosanitárne prostriedky sú nebezpečné látky, a treba byť mimoriadne opatrný a má to závažné dopady na ľudské zdravie. Takže ja sa chcem spýtať, či by sa to nedalo ešte rozšíriť a mm, členské štáty by nezaobchádzali ľahko vážne. Nechcem tu mať viac eh, podobných prípadov. Musíme eh, dobre postaviť používaniu fitosanitárnych prostriedkov. Ďakujem pekne pani Rivasi. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcela povedať, že našťastie výbore pre petície, pretože to umožňuje takéto svedectvá eh, zamestnancov, týchto osôb, ktorí ukazujú, ako systém vo Francúzsku nefunguje. Ja by som chcela ešte eh, pripomenúť, že Triskália eh, je veľké eh, polhospodárske zruženie, najväčšie v Bretonsku, ktorá má viac ako, spá viac ako, má ako viac ako 4 tisíc zamestnancov, združuje veľa polnohospodárov. Je to skutočne veľký, veľký podnik. Ja by som rada poďakovala Aha, nie je to každý deň. Rada by som poďakovala DG eh, Sante, eh, ktorá, ktoré zohrala dôležitú úlohu. No a vaša správa obsahuje informácie, ktoré ukazujú, že tu je nedostatočné informovanie tých eh, členov, ale aj zamestnancov. Je tu deficit kontroly, dozoru a ukazuje to, to viedlo až k tomu, že zamestnanci boli intoxikovaní týmito nebezpečnými hádkami a keď sa stiažovali, tak boli prepustení. No a zdá sa, že jediný spôsob je umrieť alebo dovolať sa spravodlivosti. Takže tá situácia je naozaj e, dramatická. A ja mám jednu otázku pre generálne riaditeľstvo Santé. Vy ste povedali, že čakáte na odpoveď z francúzskej strany, ale pozrite sa, 26. sú európske voľby, takže je potrebné, aby vaša druhá správa, ehm, aby sme ju dostali, aby sme mohli žiadať od Francúzska, ehm, ehm, Francúzska naliehavá odpoveď a ukázali, že porušujú smernicu. Je to veľmi naliehavé pre všetkých zamestnancov a mm, združených členov ktorí sú tu núša eh, ukázať, že Francúzsko porušuje zmluvu, to môže, môže, pomôže ísť ešte ďalej a, a prinúti to Triskáliu, aby zverejňovala informácie. Že vidíte, že je to situácia, ktorá je veľmi dramatická. No a posledná vec ešte. V správe sa tiež hovorí o tom, eh, že celá časť BOZP, eh, že mohli by ste vy, pani predsednička, požiadať, a, požiadať o audit komisára, pretože ten komisár musí sa zase za to, aby bol vykonaný audit priamo na mieste a aby zodpovedné osoby na komisii mohli vykonať audit, aby odhalili problémy. Nie sú to len problémy kontroly, ale aj iné, napríklad tá skladovanie, tá, tie podmienky pracovné podmienky zamestnancov. Ja myslím, že dá sa ísť teda viacerými cestami, no a komisia mala odsúdiť spôsoby, ako sa postupuje v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz som rada, že môžem dať slovo opäť predkladateľom e, petícii pán Lekeo na pár minút, na dve minúty vlastne. E, nech sa páči, máme časové problémy. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, naozaj. A tá správa DG Santé, ktorá sa týka európskej, príslušnej európskej smernice, teda a, je pravda, že momentálne a, je a tu veľmi špecifická smernica o ochrane zamestnancov, ktorá, ktorí pracujú s pesticídmi, má jasné požiadavky a ja ďakujem za podporu Eh, poslancom Európskeho parlamentu a výboru pre petície, eh, ktorí chcú, aby Francúzsko, čo eh, konať, no a momentálne ešte stále mm, je rozhodnutie súdu mm, a mm, príslušný súd v Bretonsku rozhodov. 40 osôb bolo vypočutých, ale nebolo to e, vyšetrené, takže my stále e, čakáme. Dnes e, zamestnanci sú veľmi sklamaní, pretože tak ako pripomenula pani Rivázy, niektorí umreli, boli veľmi zasiahnutí týmto jedom a ešte stále nedostali odškodnenie alebo len veľmi nízke. Ak tu nebudú trestné sankcie, chceme nikoho zatvárať do väzenia, ale bez trestnosti nemôže pokračovať a treba vyslať jasný signál. Ďakujem pekne. Okay. Dobre, takže myslím, že to teraz môžem zhrnúť a aj to, ako s tým budeme nakladať ďalej do budúcnosti s touto petíciou. Je to o, skutočne e, nechu, nev, nevkusné, čo sa stalo. Komisia urobila svoju správu, je veľmi široká, my ju veľmi oceňujeme, ale bohužiaľ je tam len jedna veta, ktorá sa týka petície. A malo by tam byť osobitné hodnotenie a správa, ktorá sa takisto týka E, nás, e, ktorá e, teda by nám mala byť poslaná. Takže necháme petíciu otvorenú, požiadame o písomnú aktualizáciu s osobitným hodnotením auditu a napíšeme komisárovi Andru Kajtisovi a mm, Tyson, aby zohľadnili všetky tieto otázky, ktoré sú v petícii, ktoré ešte neboli dostatočne zohľadnené E, v tejto správe. A takisto sa domnievam, že by sme na, mali napísať e, prostredníctvom stáleho zastúpenia v Bruseli s francúzským orgánom, aby sme ich e, informovali o výsledku tohto rokovania, tohto stretnutia a samozrejme aj pokiaľ ide o to, čo urobili. A and use of pesticides. And... Ja by som chcela, aby boli odškodení zamestnanci, ale aj napriek tomu ľudský život sa nedá vrátiť späť, ale ľudia, ktorí utrpeli škody, by mali dostať odškodnenie a za tie škody, ktorý, ktoré utrpeli, takže by som ich eh, chcela E, sa spýtať, čo už robili v tomto ohľade. Môžeme to takto urobiť? Dobre. Takže ďakujem vám všetkým. A teraz pôjdeme na niečo úplne iné. Úplne iná téma, ako sa hovorí v televízii, prezentácia štúdie o endokrínnych disruptoroch od vedeckých dôkazov k ochrane ľudského zdravia. Takže v prvom rade máme tu expertov, Barbara Demene, a Remy Slama. Som veľmi rada, že ich môžem požiadať, aby sa ujali slova. Zostaneme tu, ak to e, takto vyhovuje. Ďakujem pani predsednička s kolegom doktorom Slámom zo francúzského e, inštitútu pre e, výskum zdravia a lekárstva. Sme vykonali túto štúdiu o disruptoroch a účinku endokrinných disruptorov na ľudské zdravie. V prvom rade e, konflikt záujmov. Nemáme žiadny finančný konflikt záujmov, v tomto prípade ale ja som spoluzakladateľkou tzv. watchdog, to je spoločnosť, e, ktorá vyvíja testy na identifikovanie endokrinných e, disruptorov, ale nedostávam žiadnu finančnú kompenzáciu za, za prácu, ktorú vykonávam v tomto smere. Takže o čom budeme dnes hovoriť? Stručne uvedieme endokrinný e, systém, prečo je tak citlivý na e, disruptory a potom budeme hovoriť o e, zdravotných účinkoch v dôsledku priebežného vystavenia endokrinným disruptorom a budeme hovoriť aj o nákladoch, e, ktoré súvisia s týmito chemikáliami, ktoré obsahujú endokrínne disruptory. A potom doktor Slama bude hovoriť o súčasnom nariadení o endokrinných e, o tom, ako sú regulované tieto disruptory v Európe a čo by sa dalo urobiť, aby sa lepšie dalo chrániť e, zdravie ľudí v Európe. Takže čo aké sú vedecké dôkazy a prečo sú endokrinné disruptory taký problém v dnešnej dobe. Nuž, e, hormóny fungujú pri veľmi nízkych dávkach a to je prvá, prvá koncepcia, prvý koncept, ktorý treba pochopiť. Takže endokrinný systém, vrátanie estrogen, e, e, estrogenov, testosterónu, čtítnej e, žľazy a podobne, to všetko ovplyvňuje našu fyziológiu a všetky štádia vývoja od počatia až do staroby. Takže hormóny fungujú pri nízkych dávkach, veľmi nízkych dávkach nanomolárnych a jeden zo spôsobov, ako môžeme toto ilustrovať, je použiť e, myšlienku rozpustenia, e, napríklad e, príklad, použiť príklad jednej kvapky vody rozpustenej v bazéne, to je vlastne nanomolárna koncentrácia. Takže hormón, ktorý účinkuje v takýchto nízkych koncentráciách, je práve hormón štítnej žľazy a ten teda je produkovaný štítnou žľazou e, tyroxín. Má rôzne účinky podľa veku človeka. V dospelom veku ovplyvňuje teplotu tela, metabolizmus, ale takisto ovplyvňuje činnosť mozgu, náladu, pamäť, e, úzkosť a to, ako sa koncentrujeme na konkrétnu tému. V plode, ktorý sa rozvíja, je ešte dôležitejší, pretože je zásadný pre rozvoj mozgu a rast. A nedostatok e, tohto hormónu ovplyvňuje inteligenciu nenarodeného dieťaťa a zvyšuje riziko toho, že dieťa bude trpieť e, nervovými e, poruchami, ako je autizmus a podobne. Takže súvisí s tým aj hrúbka kortexu deti. Napríklad v tomto prípade ide o 8-ročné dieťa a súvisí to e, s koncentráciou e, tyroidálneho hormónu u matky v rannej fáze tehotenstva. Takže vidíme, že e, tá hrúbka je v prvom rade ovplyvnená tým, že je toho hormónu príliš málo alebo príliš veľa a to v rámci normálnej koncentrácie. A druhá vec je že tu je nemonotónna e, e, reakcia. Nie je to jednoduchá e, lineárna reakcia v závislosti od dávky, od množstva. Takže ďalšia vec, na ktorú treba ešte poukázať v tomto prípade je, musím si to tu vyhľadať, je, že Sorry. <laughs> Prepáčte. Um, tu treba spomenúť aj to, že tehotné ženy sú najmä týmto dotknuté. A tu máme typickú, typický obraz toho zraniteľného obdobia expozície a to expozícia endokrinným disruptorom môže ovplyvniť tri generácie matku samú, potom dieťa, ktoré sa vyvíja v lone a nielen to, ale aj e, tie bunky, zárodočné bunky dieťaťa, e, ktoré budú potom e, podmienovať e, produkciu spermatu v dospelejšom veku. Takže endokrinný disruptor je definovaný ako exogénna látka, ktorá je umelej povahy alebo zmesou a zmení e, fungovanie endokrinného systému a má efekty e, v samotnom organizme, v potomstve alebo v e, populácii. ED, endokrinné disruptory, samozrejme majú rôzne spôsoby účinku a môžu spôsobovať rôzne multifaktoriálne choroby. Keď si zaprieme napríklad príklad toho, ako modifikujú eh, hormonálnu produkciu a transport, alebo ako zasahujú do receptorov eh, v cieľových tkanivách. To eh, bolo preukázané pri všetkých dôležitých hormónoch. A v dôsledku toho A prepáčte, ospravedlňujem sa rečnička. Takéto vystavenie endokrinným disruptorom bolo demonstrované aj na konkrétnych príkladoch, že to súvisí s ochoreniami. Napríklad e, interferencia s metabolickými receptormi kontroly metabolizmu. E, to súvisí s metabolickými chorobami a obezitou, vrátane diabetu 2 E, interferencia s e, hormónom e, štítnej žľazy bola spojená s ďalšími chorobami a samozrejme aj s neplodnosťou a ďalšími. Alebo napríklad typy rakoviny ako testikulárne alebo rakovina prostaty takisto súvisí s vystavením týmto endokrinným disruptorom. Prípad e, rakoviny prsníka je veľmi relevantný. Ako iné neinfekčné choroby vieme, že je to multifaktoriálne ochorenie. E, ovplyvňuje to reprodukčná história ženy, e, dojčenie a Všetky tieto reprodukčné životné faktory e, súvisia s vystavením estrogénu. Estrogén e, obsiahnutý v liekoch môže takisto zvýšiť riziko vrátane endokrinnej disrupcie a napríklad eh, dietilsibosterol. A posledná vec, syntetické estrogény takisto eh, zvyšujú riziko eh, rakoviny prsníka, ako napríklad DDT pri expozícii v ranom veku alebo bisphenol A v akomkoľvek štádiu rozvoja Takže je mnoho ďalších príkladov, kde je i pravdepodobné alebo úplne isté, aké účinky tieto disruptory majú a nevymedzuje sa to len na rakovinu. Toto máme z tabulky 2 v našej správe a tu sme zdôraznili eh, v tejto prezentácii PowerPointovej eh, len 6 týchto E, zlúčenín, jednak fosfátový pesticíd e, chlorpyrifos e, a ovplyvňuje štítnu žľazu, potom paracetamol, čo je voľne predajný liek, ktorý možno brať aj v tehotenstve. A ukázalo sa, že takisto mení testikulárnu funkciu. Takže Ďalšia znepokojúca otázka je naše vystavenie s mesiam, ktoré majú často kumulatívny efekt, e, pokiaľ ide o účinky a ďalší efekt je synergický, takže tieto aditívne reakcie možno e, ilustrovať v prípade bisfenolu A kde sa znižuje miera úroveň testosterónu o 50 A ak sa BPA zmieša s, s ďalšími 8, 7 a 8 zlučeninami, tak e, potom e, tá miera zniženia testosterónu sa delí desiatimi a ďalší fakt, ktorý treba zohradniť, je, že EDC a vystavenie ED je v podstate všade prítomné a kontinuálne v populácii EU. Tu máme výsledky štúdie Helix. Deti z rôznych e, európskych krajín boli analyzované z hľadiska prítomnosti endokrinných disruptorov 34 e, 3 z tých 35 disruptorov boli objavené v 90% prípadov skúmaných detí. Takže je to nielen všade prítomné vystavenie. Mnohé z týchto e, vystavení je aj e, kontinuálnych, pokiaľ ide o vystavenie týmto zlúčeninám. E, v určitom prípade týchto disruptorov kde sú k dispozícii údaje o expozícii, sme vedeli vypočítať aj, vyrátať aj náklady na zdravotnú starostlivosť a sú to miliardy eur. Veľká časť týchto účinkov súvisí s rozvojom mozgu a e, znížením IQ. A jedným z dôvodov pre ten, túto vysokú mieru nákladov sú problémy, ktoré e, sa už diagnostikujú e, v ranom e, veku pri, deti, pri, pri deťoch a nehovoríme tu ešte o rakovine a ďalších ne, chorobách neskôr, v neskôrších štádiach života. Takže choroby súvisiace s nervovým rozvojom sú však najčastejšie spojené s disruptormi. A pokiaľ ide o regulátor, regulačné aspekty. Dám slovo kolegovi. Áno, ďakujem. Hovoríme o konzistentnosti medzi vedeckými dôkazmi, e, vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, a o cieľoch EÚ, pokiaľ ide o ochranu pred endokrinnými disruptormi a o, o, pokiaľ ide o príslušnú sektorovú legislatívu Ide tu o koherentnosť medzi e, vedeckými dôkazmi, cieľmi a reguláciou na úrovni EÚ. Treba pamätať na to, že vyše 20 tisíc chemických látok sa nachádza na trhu EÚ a zodpovednosť za identifikáciu rizík e, spočíva e, na výrobcoch, ktorí potom predkladajú regulátorovi a regulácia má veľmi často veľmi zložitú logiku a je to rozptýlené medzi sektormi. A i, aj keď sú tam rôzne základné princípy, určité základné a všeobecne neplatné princípy, jedným z nich je, že e, tie kategórie, ktoré sú rizikové podľa hodnotenia e, regulátorov a predstavujú najväčšie, najväčšiu hrozbu pre životné prostredie a zdravie, tie sú identifikované a E, rôzne chemikálie spadajú do jednotlivých kategórií, ktoré predstavujú určité e, riziko synogény, metogény a potom látky e, zvané CMR a tam teda sú endokrinné disruptory. Tieto široké kategórie sú definované v nariadení REACH a CMR v smernici o klasifikácii, označovaní a balení CMR RB, ale tam nie sú definované všetky e, rizika a nie je tam definícia endokrinných disruptorov. E, to je obsiahnuté v niektorých textoch, napríklad v 7. environmentálnom akčnom programe. Tam sa hovorí, že do roku 20, 2020 sa má dosiahnuť, aby chemikálie, ktoré sú vyrábané a používané, minimalizovali svoj, e, svoje ne, ne, nežeruce účinky na zdravie a životné prostredie a e, mali by sa posilniť snahy na to, aby do roku 2020 všetky tie relevantné látky boli e, zahrnuté na zoznam REACH a v roku 2018 Európska komisia hovorila o preventívnom princípe, ktorý by sa mal uplatňovať pri expozícii ľudí a životného prostredia týmto látkam. Ovšem to sa nepodarilo všetko naplniť. Takže treba identifikovať 5 e, podmienok, ktoré by minimalizovali expozíciu a zvyšovali ochranu proti, endok- proti endokrinným disruptorom. Poprvé, prvá definícia v súlade s vedeckým koncenzom, potom E, dokument, e, podľa ktorého e, by sa postupovalo pri definovaní týchto látok a aký by mal byť algoritmus rozhodovania. Po tretie, testy pre látky, kým sa uzavrie, že splňajú stanovené požiadavky a či splňajú jednotlivé kritéria, aby boli zaradené ako endokrinné disruptory. Nestačí však, po štvrté, nestačí e, mať tieto testy, ale musia sa uplatňovať aj pri e, žiadostiach, žiadostiach e, firiem, ktoré žiadajú o schválenie konkrétnych látok. No a tam musí byť uvedené, aké sú plány aj na zníženie expozície e, takýmto látkam. Takže toto je tých 5 podmienok ako cieľ EÚ na minimalizáciu expozície takýmto látkam. V našom hodnotení všetkých regulačných sektorov sme identifikovali sektor, kde sa tá regulácia najviac blíži minimalizovaniu vystavenia ľudí. E, to je oblasť e, produktov, ktoré sú biocídmi a slúžia na ochranu rastlín, o tom budeme ďalej hovoriť. A Hm. Pokiaľ ide o e, biocídy, e, od roku 2018 e, máme tzv. vedecké kritériá, ktoré už platia na základe platných vedeckých dôkazov. EFSA, Európska agentúra pre bezpečnosť potravín a podobne, tak tie už zverejnili informácie o tom, ako postupovať v prípade takýchto látok. A v e, práve je takisto zakotvené, že e, biocid, ktorý je klasifikovaný ako endokrínny disruptor, by sa nemal uvázať na trh, e, iba že by teda expozícia takému, takéto látke bola minimálne, minimálna. Ale ide o to, aby sa to uplatňovalo a tie testy, e, aby sa zistilo, či ide alebo nejde o ED, endokrinný disruptor, tie by mali byť e, povinné predtým, než sa takýto pesticíd povolí. A to jednoznačne nevyplynulo z nášho hodnotenia, najmä v prípade biocídov, takže tie právne predpisy nie sú dostatočné na to, aby sme zabránili e, prítomnosti takýchto ED a v súčasnosti ani nie je jasné, či takýto spis e, so žiadosťou bude dostatočný, iba že by išlo o staré látky, e, ktoré už sú dobre preskúmané, pretože pri tých nových e, jednoducho tie pravidlá môžu byť ešte pomerne krátkozraké pri posudzovaní nového biocídu. Keď sa presunieme do iného sektoru, kde môžu byť vystavení ľudia, to je prípad REACH. E, tu ide o tých 5 e, podmienok, o ktorých som už hovoril a ich plnenie. E, a zapája sa do toho agentúra pre životné prostredie. A prebehla kontrola 15 takýchto zlúčenín a v prípade desiatich bol záver taký, že nebolo možné mm, rozhodnúť, či e, tá látka je alebo nie je ED, alebo nebolo dostatok e, informácií, relevantných informácií. E, tie obmedzené požiadavky na testy v prípade chemikálií REACH nevedú k právne záväznej klasifikácii ED a nie je to až také jasné a priamočaré ako v prípade endokrinných disruptorov v pesticídoch. Predovšetkým ako náhle tá látka identifikovaná ako endokrinný disruptor vysokého stupňa dostane sa na tento zoznam a podľa našho, našich informácií to nemá bezprostredný dopad, pokiaľ ide o obmedzenie používania, to znamená nie aspoň tak rýchlo, ako by to malo byť v prípade pesticídov. Tento zoznam obsahuje 13 endokrinných disruptorov. To znamená, na jednej strane sa berie na vedomie, že tu je určité obmedzenie predpisov zo strany EK a zo strany ďalších agentúr. Predsa len sa berie na vedomie, že tu je 13 takýchto chemických látok, ktoré, kde sú tie látky skutočne problémové pretože sú vysoko škodlivé. Na druhej strane, pokiaľ ide o informácie od vedcov, je tu viacero takýchto látok, takže je ťažké, že ťažko dosažiteľné, že by sa všetky tieto látky dostali do roku 2020 na, na tento zoznam. Ďalší kľúčový sektor je napríklad kozmetika, pokiaľ ide o kontakt ľudí, tehotných žien s týmito látkami, pretože pokiaľ ide e, jednotlivé karcinogény, ktoré boli zakázané. Je to napríklad podobné ako v prípade látok pre e, ochranu rastlín, ale pokiaľ ide o endogénne disruptory, hoci nie sú povolené v pesticídoch, nie tu je žiadne ustanovenie, pokiaľ ide o prítomnosť týchto látov v kozmetike pretože tam dochádza k regulácii na základe jednotlivých komponentov vo ostatných oblastiach, napríklad pokiaľ ide o nariadenie o zamestnancoch, tam sú také vágnejšie informácie ohľadne endogénnych disruptorov ako takých. Na záver by som povedal, vážená pani predsednička, vážení poslanci, je tu teda koncenzus ohľadne eh, vedeckej identifikácie, kategorizácie týchto látok a ich vplyvu na zdravie. Nie všetko je však známe, Predovšetkým nemôžeme momentálne povedať, koľko takýchto látok je v, v látkach na trhu. Viaceré neboli ešte preskúmané na to, aby vedci sa mohli vyjadriť k tomu, ale tá situácia je napríklad podobná, aj pokiaľ ide o iné kategórie vysokoriskové, ako napríklad karcinogénne látky. Nevieme veľmi presne, koľko takýchto karcinogénnych látok je na trhu a sú vlastne regulované vo všetkých sektoroch mám podľa tých troch kategórií. Na základe týchto poznatkov je veľmi dôležité, aby sme mali aj horizontálnu definíciu endogénnych disruptorov s tromi kategóriami, kde by sa jednoducho zobrali do úvahy tieto jednotlivé dôkazné materiály. Cieľom je minimalizovať vystavenie ľudí a životného prostredia k týmto látkam. To je opodstatnené z vedeckej úrovne. Mm, žijeme v jednej časti sveta, kde sa snažíme riešiť túto otázku, avšak nie je tomu tak v niektorých krajinách sveta, za hranicami Európskej únie. Pokiaľ ide o biocídy, to sú sektory, kde skutočne máme veľkú, veľký úspech, pokiaľ ide o vystavenie sa týmto látkam, ale napriek tým testom, ktoré boli realizované v priemyselnom odvetví, nie sú tieto látky vždy zakázané. Ďalší sektor, kde tieto látky sa dostávajú do kontaktu s ľuďmi, tu napríklad požiadavky testovacie sú trochu obmedzené, to znamená súčasné nariadenie neposkytuje garancie v tom zmysle, aby tieto látky boli minimalizované. A je pravdepodobné, že všetky e, disruptory budú na tento zoznam vysokorizikových látok do roku 2020. V našej správe robíme odporúčania, pokiaľ ide o horizontálnu definíciu endogénnych disruptorov vo všetkých sektoroch, pokiaľ ide o požiadavky pre testy. A my si myslíme, že to by umožnilo zlepšenie tej situácii, aby sa v Európskej únie minimalizovalo vystavenie tých ľudí týmto látkam. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my vám za vaše e, vysvetlenia. Ďakujeme pekne za to, že ste nás informovali. My nie sme expertami, pokiaľ ide o chemické látky. Je to dosť komplexné, ale veľmi jasne ste to objasnili. Dobre, takže teraz by som pozvala predstaviteľa komisie, aby sa vyzval, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za túto správu, pokiaľ ide o endokrinné disruptory. Ja by som si dovolil doplniť tieto prezentácie o isté vysvetlenie krokov, ktoré Európska komisia urobila v rámci oznámenia, ktoré bolo zverejnené v novembri roku 2018, pokiaľ ide endokrinné Disruptor je to oznámenie, ktoré nadviazalo na záväzky Európskej komisie vo vzťahu členským štátom, pokiaľ ide o vybranie kritérií pri identifikácii týchto endokrínnych látok, práve pokiaľ ide o pesticídy a biocídy. Takže viaceré kroky boli realizované. Jedna z tých najdôležitejších je spustenie legislatívy a fitness checku v angličtine, pokiaľ ide o všetky kroky Európskej únie na to, aby sa determinovalo, že či tieto predpisy v Európskej únie skutočne idú e, ruka v ruke s tými potrebami, či tu je skutočne snaha zlepšiť tú situáciu, pokiaľ ide endokrinné disruptory, tak ako to bolo vysvetlené aj v správe. To znamená, na jednej strane sú to jednotlivé testy, ktoré sú žiadané v legislatíve, ako to bolo hodnotené a potom, aké sú opatrenia, pokiaľ ide o správu rizik týchto látok, endokrinných disruptorov. Budeme mať cestovnú mapu, pokiaľ ide o túto bilanciu, čo do kvality a všetky zúčastnené strany budú môcť zareagovať v rámci toho hodnotiaceho procesu. Bude sa takisto, e, otvorí sa diskusia so všetkými zúčastnenými stranami. V rámci výskumu je ešte určitý nedostatok informácií alebo testov. Európska únia vyčlenila špecifické fondy, pokiaľ ide endokrinné disruptory v rámci programu Horizon 2020, kde zhruba 50 miliónov eur bolo vyčlenených špecificky, pokiaľ ide o výskum endokrinných disruptorov. Európska komisia takisto chce zorganizovať výročné fórum ohľadne endokrinných disruptorov na to, aby sme združili všetky zúčastnené strany tak z oblasti vedeckej, verejnej, a takisto aj predstaviteľ občianskej spoločnosti, aby prebehla diskusia o tom, ako by sme mohli v tejto oblasti znamenať lepší pokrok, ako by sme v rámci tej spoločnej diskusie mohli dospieť ďalej. A na záver takisto spustíme portál, e, stránku webovú, kde chceme všetky tieto informácie, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, zosumarizovať, pretože momentálne máme informácie, ktoré sú tak rozptýlené. Máme to na úrovni agentúry pre e, chemické produkty, a na ostatných e, stránkach európskych organizácií. Takže chceli by sme to všetko zlúčiť, aby tie informácie boli prístupnejšie týmto jednotlivým stranám. To znamená, ak toto sú teda tie kroky, ktoré robí Európska komisia. Ďakujem pekne aj ja vám, ďakujem pekne kolegovia. Takže toto bolo dosledovanie petícií, ktoré sme my obdržali. Mali sme tu 19 petícií dokopy ohľadne týchto tém. 13 z nich je ešte stále otvorených a zostanú otvorené, pokým nebudeme mať e, reakcie zo strany národných orgánov alebo zo strany Európskej komisie ohľadne týchto petícií na to, aby sme urobili ďalšie hodnotenia. Takže čo urobíme je to, že tieto petície všetky, týchto 13 ponecháme otvorené a budeme ďalej monitorovať tú implementáciu relevantnej, relevantnej legislatívy a takisto berieme na vedomie aj ten zoznam tých expertov, ktoré si spomenuli. Takže toto je všetko to, čo môžeme my urobiť. Zdá sa, že kolegovia nechcú reagovať, sme sa dohodli, takže môžeme takto postupovať. Pani Rivazi, predsa len. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne aj výskumníkom. Je tu predsa len niečo, čo ma prekvapuje, keď vidím ten váš zoznam. Hovorili ste o pesticídoch, že tam je to už mm, grosso modo vyriešené, nebudem teraz hovoriť o detailoch, je tam aspoň definícia, sú tam určité testy, sú tu teda určité hodnotiace kritériá pri rizikách, ale ako si chcete vysvetliť, že pokiaľ ide o kozmetiku, posiaľ ide o aditíva do potravín, e, pitná voda, tam nemáme nič. A to sa nás predsa týka najviac, predsa to sú naše potraviny. Je to voda, ktorú pijeme, potraviny, ktoré jeme, Takže pokiaľ ide o toto, tak tam nie sú tie testy. Ak tu máme predstaviteľov komisie, je tu možno nejaká iná definícia, ktorá by to všetko zadefinovala ako celok. A pokiaľ ide o testy ako také, tie by mali byť záväzné, pretože ak nemáme testy, aby sme, aby sme vedeli, že či, tá, či ona látka je perturbátor alebo nie, disruptor, Takže a ďalšie veci, ktoré ma prekvapujú, je, že tak ako to povedala komisia, že tu hovoríme o tých limitných hodnotách keď vieme, že takýto endokrinný disruptor môže ohrozovať už v nízkych dávkach, pokiaľ ide o tehotné ženy, pretože to má dopad na plod, ako si môžeme my predstavovať maximálne látky, reziduj alebo limitné hodnoty, veď predsa tu nie je žiadny prach. A posledná vec, ja som si prečítala, že EFSA má túto metodológiu hodnotne, pokiaľ ide o tie vplyvy takých koktejlov. Vy ako veci, čo si myslíte o tomto efekte koktejlovom, pretože to je to, čo sme dostali, pretože my jeme iba jeden pesticíd, vždy je ich plno. A keď robíme analýzy na zdravie, tak vidíme až 50 takýchto disruptorov, ktoré vplývajú na naše zdravie ja si uvedomujem, že sú tu takéto petície, treba to nechať otvorené, veď predsa my sme jednoducho úplne zavalení takýmito disruptormi a povedali ste, aké to má vplyvy. Je to rakovina, teraz už vieme, prečo tu je takéto rakovinová epidémia, prečo tu je nedostatok plodnosti, alebo znižujúca sa plodnosť, alebo ďalšie problémy. Veď predsa my budeme plodiť v budúcnosti obmedzených ľudí. Neviem, či to dokážete vôbec preložiť je to jednoducho nepredstaviteľné a postupujeme iba krok za krokom, ale sú to ako klimatické zmeny. Treba postupovať oveľa rýchlejšie, pretože to sanitárna, je to vážna situácia sanitárna. Takže necháme tieto petície otvorené do budúceho týždňa a nech sa pozrie na ne výbor do budúceho týždňa. Takže ďakujem vám pekne ešte raz za vaše vysvetlenia za to, ako ste nás vystrašili. Je úplne zrejme, že, to je, že nás to vystrašilo, ako ste to prezentovali. Ďakujeme za to, že ste túto prácu odviedli. Budeme mať tieto informácie s nami. Teraz to je k dispozícii nielen tomuto výboru, ale všetkým inštitúciám a ostatným výborom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k ďalšej, ďalšiemu bodu. Je to petícia 879 o údajnom ohrození zdrojov termálnej vody ťažbou hnedého uhlia v Slova, Slo, na Slovensku. Petičník je s nami, pán Karol Galek. Nie je petičník, ale zastupuje. A ja vás teraz vyzývam, aby ste sa chopili slova. Máte maximálne 5 minút. Ďakujem za možnosť vystúpenia na tomto výbore v súvislosti s petíciou, ktorá pojednáva práve o spore kúpeľov a banskej spoločnosti ťažiacej uhlie. Mám iba 5 minút, prejdem preto priamo k veci. Obe tieto spoločnosti, ktoré vidíte aj momentálne na prezentácii, sú činné na Slovensku a nachádzajú sa v okrese Prievidza. To je vlastne ten červený, červený krúžok, ktorý vám neukážem. Ehm, obe tieto spoločnosti sú súkromné s tým rozdielom, že práve tá banská spoločnosť má vládu až do roku 2023 garantovaný odber vyťaženého uhlia. Slováci sa na jeho spalovanie následne skladajú v cenách elektriny sumou napríklad v tomto roku 115 miliónov eur. Predmetom samotného sporu v tomto prípade je termálna voda alebo lepšie povedané ovplyvňovanie výdatnosti kúpeľných prameňov a vrtov Banskou spoločnosťou, ktorá toto uhlie ťaží. Toto uhlie sa ťaží podpovrchovým spôsobom. Je to vlastne tá hnedá oblasť eh, v tom, eh, spod, tej spodnej časti toho obrázku. A tým žltým je vyznačené, sú vyznačené samotné kúpele bojnice. Uhlie, ako som povedal, je ťažené podpovrchovým spôsobom a vzdialenosť kúpelov od tohto ťažobného prístoru je asi 5 kilometrov. Časť tohto ťažobného prístoru sa dokonca nachádza priamo v ochrannom pásme kúpeľov, v ktorom je termálna voda akumulovaná. Legislatívne je to síce v poriadku, to ochranné pásmo vidíte vyznačené tou červenou čiarou, tam vidíte, že polovica toho ťažobného úseku sa nachádza už priamo v tom ochrannom pásme. Legislatívne je to v poriadku, ale v praxi to spôsobuje práve kúpelom bojnice veľké problémy pri využívaní tejto vody. Ehm, z tohto pohľadu majú tieto kúpele obavy s ďalšou banskou činnosťou a to hneď v troch oblastiach. Jednou z nich je tá súťažná, súčasná ťažba uhlia, kedy zvodnené súvrstvia sú ako stlačená špongia, na ktorú tlačí práve uhlie. Ak tlak na ňu formou ťažby uhlia nad nimi znížite, znížite pochopiteľne aj výdatnosť prírodzených prámeňov, čo sa už aj dnes deje. Tie prámene sú v tej fialovej časti a uhlie je v tej žltej. To je vlastne tá nadložná časť, ktorá je odľahčovaná a tým pádom sa tam znižuje ten tlak. Druhým problémom je plánovaná činnosť, pretože bane plánujú otvoriť 12. ťažobné pole iba 3 km od samotných kúpelov. Neoficiálne je tento, táto činnosť zastavená, avšak administratívne ten eh, proces stále beží. Tam sa obávajú kúpele práve toho, že dôjde k prievalu termálnych vod, ako sa to stalo aj v minulosti, kedy naozaj tá výdatnosť poklesla na polovicu práve z dôsledku toho, že sa čas z vod vyliala do banských diel. No a potom čas tých banských vod je intenzívne čerpaná práve baňami na tzv. ohrev eh, banských vetrov. Tu by som chcel upozorniť, teda toto je jedna z tabuliek, všímajte si iba tie čísla v krúžkoch, vidíte, že naozaj ten pokles je viac ako polovičný v priebehu asi 60. rokov. To je ten pokles výdatnosti, to je ten posledný priemer za roky a toto je možno, že ešte eh, dôraznejšie, toto je jedno konkrétne termálne jazero alebo teda konkrétny vrt, kde vidíte naozaj zo 14 litrov na sekundu, v súčasnosti je to už iba nejakých 6 litrov za sekundu. V súčasnosti Európska komisia pripravuje tento región na útlom ťažby uhlia, ale neexistuje žiaden konkrétny termín okrem toho, že po roku 2023 už nebudeme dotovať elektrínu vyrobené z domáceho uhlia. Kúpeľníctvo je pritom práve pre tento región kľúčové ako práve prvok rozvoja turizmu a transformácia tohto regiónu bude financovaná aj z európskych fondov. Európska komisia si nechala vypracovať štúdiu o transformácii regiónu, avšak osud termálnych vod v nadväznosti na masku činnosť nebol doteraz posudzovaný. Preto by som teraz prešiel k požiadavkám, ktoré by som chcel mať alebo predniesť aj v rámci tohto fóra a malo by to byť to, aby európske inštitúcie prevzali dohľad nad týmto prípadom a zaujali nezávislé stanovisko, keďže existuje viacero protichodných štúdí o vplyve ťažby v závislosti od toho, kto si tú štúdiu objednal. Takisto by som chcel požiadať o otvorenie diskusie európskych inštitúcií so slovenským ministerstvom zdravotníctva, ktoré je zodpovedné práve aj za tieto kúpele o ich ďalšom osude, keďže v budúcnosti, ak bude pokračovať ťažba, tak tieto kúpele môžu byť doslova do písmena vypustené a nám ostanú iba oči preplač. No a v neposlednom rade by som chcel požiadať o vytvorenie naozaj efektívneho tlaku na slovenskú vládu, aby stanovila jednoznačný harmonogram transformácie regiónu, aby peniaze európskych daňových poplatníkov boli v prípade transformácie regiónu Hornej Nitry využité čo najefektívnejšie a najkonkrétnejšie. Ďakujem vám veľmi pekne. Thank you very much. The commission... Ďakujem pekne, je tu zástupca komisie. Môžete vystúpiť, nech sa páči. Dobrý deň, volám sa Marketa Bémová, ja som z DG Environment. Rada by som poďakovala eh, predkladateľovi za jeho petíciu. Ja súhlasím s tým, že projekt rozšírenia ťažby uhlia je veľmi kontroverzný ale je to plánovaný projekt, zatiaľ to nebolo povolené. Hodnotenie environmentálnych dopadov prebieha, takže je teraz na slovenských orgánov, orgánach, aby posúdili dopad. Čo sa týkal legislatívy o vode, neexistuje špecifická legi- európska legislatíva na ochranu termálnych prameňov, ale rámcová smernica o vode žiada od členských štátov, aby hodnotili projekty a zamietla povolenie pre individuálne projekty, ak e, projekty e, spôsobujú znečistenie podzemných vôd alebo ohrozujú udržanie nového stavu podzemných vôd. Takže je teraz na slovenských orgánoch, e, aby určili potenciálny dopad projektu na relevantné podzemné vody a zaistili plnenie príslušnej európskej legislatívy. No a čo sa týka dotácií, komisia je v kontakte so Slovenskou republikou o možných eh, opatreniach týkajúcich sa elektrárne v Novákoch, ktoré sa hodnotia podľa pravidel štátnej pomoci. Komisia si neuvedomuje eh, že štátne subvencie pridelené nedouholným baniam. No a ďalej. Región Prievice je jeden z regiónov, ktorý komisia e, vybrala pre iniciatívu pre uholné regióny e, v transformácii. No a podľa tejto iniciatívy komisia poskytuje technickú pomoc Slovenskej republiky na budovanie transformačných e, stratégií a príslušných akčných plánov. Stratégia a akčný plán sa plánuje v prvej polovici roka 2019 a dúfam, že tento strategický akčný plán zohľadní tiež otázky, ktorý hovorí petícia, samozrejme ďalší rozvoj kúpeľníctva na Slovensku bude prospešný pre región, ak sa tam nebude ťažiť uhlie. No a na záver snáď čo sa týka projektu rozšírenia ťažby uhlia, zatiaľ nebol povolený. A zdá sa, že hodnotenie dopadov e, na životné prostredie prebieha a to nie je v kompetencie kom- komisie zasahovať do tohto e, procesu, takže nemôžeme identifikovať žiadne porušenie európskeho práva momentálne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Dnes tu nemáme toľko poslancov, ale sú o to aktívnejší. Slovo dostáva Kristian Preda. Ďakujem pekne, som rád. Uh, tu môžem byť a zapojiť sa. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a predstavenie petície. Uh, my sa veľmi zaujímame pozíciu komisie, ale po vypočutí zástupkyne komisie počuli, že nie je to žiadne poručenie, porušenie. Mňa by však zaujímalo, ako kde komisie, kolegové z komisie alebo z výboru pre životné prostredie, či oni boli o tom informovaní, či pre nich a pozícia Európskej komisie je akceptovateľná alebo nie. V každom prípade my z pohľadu EPP chceme objasniť tieto veci, takže pohľad zľa životného prostredia, to je pani Valeána, predsedníčka ešte pár dní, no a bude znovu zvolená, tak možno bude pokračovať, ale je dôležitá, je to ešte o to viac, keďže existujú podobné petície s podobnou problematikou. Ďakujeme pekne pani Trebesius. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička Wikström a ďakujeme zástupcom komisie, ktorí sú tu v miestnosti. V mene skupiny EKR by som rada vyjadrila silnú podporu pre predloženú petíciu a náš záujem o to, aby táto petícia ostala otvorená. Naša skupina navrhuje, aby výbor pre petície otvoril písomnú diskusiu s e, zodpovedným a príslušným slovenským ministerstvom na to, aby si sa objasnili veci uvedené v petícii. Rovnako e, chceme, aby táto petícia e, bola postúpená aj výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu pre ich stanovisko a komisii odporúčame, aby pokračovala sledovaní tejto situácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Áno, je to niečo, čo nás veľmi zamestnáva. Pani Auken. Áno, ďakujem pekne. Myslím, že to treba vidieť aj vo vzťahu eh, k fact-finding, kde sme išli do Saska. Eh, tiež sme videli eh, ťažbu hnedého uhlia. Sú to obrovské škody, ktoré to spôsobuje. To je katastrofa pre klímu. Je to frustrujúce, že Eh, od komisie dostávame od komisie odpoveď, že čakajú až dovtedy, kým sa všetko naozaj nepo, uh, nepodarí a potom začnú protestovať, tak povedať, post mortem a možno by bolo dobré, aby sme mali aspoň nejaký pocit uh, komunikácie s príslušnými orgánmi na to, aby sme uh, predešli tomu, že sa všetko pokazí. Dobre, ďakujeme pekne. A to samozrejme musíme robiť, takže na prvé, za prvé, my už sme to poslali výboru pre životné prostredie, aby boli o tom informovaní. A aby som opäť sa obratila na výbor pre životné prostredie a požiadala ich o stanovisko k tejto veci. Takže zaznamenáme si to, spravíme to tak a rovnako si myslím, že by sme mali napísať list slovenským orgánom a informovať ich o našich obavách a o tých udalostiach, ktoré sa dohrali práve teraz u nás na výbore a rovnako vieme, že e, udelenie povolenia prebieha tak, že je mm, aktuálne, aby sme im napísali teraz, no a paralelne požiadame tiež o písomné aktualiza, aktuálne informácie od Európskej komisie, tak, pretože to musíme tiež tu mať, aj keď ste nás ústne informovali, ale potrebujeme to potrebovať aj písomne. No a len na vašu informáciu, myslím, že je úžasné, elektráreň Nováky, ktorá je zatvorená v roku 2021, spôsobuje približne 7 všetkých emisí CO2 v krajine. To hovoríme skutočne o obrovských číslach. To je len jedna elektráreň. Takže treba to brať skutočne vážne. Ďakujem veľmi pekne. Chcete ešte niečo povedať na záver? Zdá sa, že nie. Takže môžeme to takto uzavrieť. Dobre, ďakujem pekne eh, za to, že ste nás eh, na tento problém upozornili, za to, že ste sem pricestovali a za všetko. Jedného dňa budete považovaní za európskeho hrdinu určite. To za tie stanoviska, ktoré tu Thank you. odzneli. Thank you. Let's move to the next petition by board. Ďakujem pekne. A teraz sa prejdeme k prezentácii Boholka Son, čo je také švedské meno, ale je Dán a z dánskej spoločnosti. E, je proti múru, ktorý má zabrániť diviakom pri migrácii. Predkladateľ tu nie je, ale slovo dostáva komisia. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, buongiorno. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ďakujem pani predsedajúcej za to, že dala slovo komisii. Ja som zodpovedný za útvar, e, ktorý sa e, zaoberá radikáciou chorôb zvierat. No a tá petícia sa týka vlastne e, plotu alebo takej siete pletiva, ktorú Dánska strana e, umiestnila na hranicu s Nemeckom, aby zabránila premiestňovaniu e, diviakov a e, to v rámci prevencie afrického moru ošípaných. To je samozrejme veľmi závažná choroba, ktorá môže spôsobiť veľké škody. Európska komisia vyhodnotila toto opatrenie v rámci stanoviska EFSA a mm, nedospela ešte k nejakému definitívnemu záveru, ktorý by ukazoval efektivitu takéhoto typu e, prekážok alebo bariér. E, ten manažment populácií diviakov a efektívnosť tohto manažmentu závisí od celého súboru opatrení, ako sa už ukázalo aj v, vo vykonaných skúsen, e, e pokusoch v Českej republike a v Belgicku, kde sa e, táto choroba u, e, pri divok, divo, diviakoch prejavila. Kom, Európska komisia teda nikdy nepodporila takéto iniciatívy, skôr opatrenia jednoducho na limitované obmedzenie e, takéhoto pohybu a e, komisia zorganizovala ministerské stretnutie ministrov e, polnohospodárstva a životného prostredia práve, aby stanovila hranice kompetencií a spoločného postupu v tejto oblasti. Dlhodobá stratégia na základe odporúčaní nakoniec bola definovaná a podčiarkuje najmä, že všetky opatrenia na boj proti africkému moru zvie, e, ošípaných aj v prípade e, Dipiako musia byť v súlade s ambientálnou a veterinárnou legislatívou EÚ. Musia sa overiť e, napríklad aj otázky z hľadiska dôsledkov na faunu a životné prostredie z hľadiska vedeckých poznatkov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Margareta Auken. Áno, ďakujem pekne, ja budem hovoriť po dánsky, pretože všetky tieto otázky eh, sú veľmi pozne sledované eh, v Dársku. Ja ďakujem komisii za veľmi jasnú odpoveď. Eh, všetci vieme v Dánsku, že to je táto bariéra proti migrácii diviekov ničomu nepomôže. Samozrejme, moro šípaných to je niečo veľmi vážne a treba to naliehavo riešiť. Napríklad pracovia by mohli z nejakú mieru zodpovednosti. No a spôsob, ako sa prenáša vírus, to je transportom zranených zvierat. Takže eh, tá bariéra nám nikdy nepomôže. Ja myslím, že eh, treba, aby komisia a dánska vláda zasiahla, pretože to bariéra to vidíme. Vidíme to z mora. A e, porušuje slobodu, voľný pohyb medzi e, Nemeckom a Dánskom. No a je to v chránenej oblasti, sú chránené lesy a treba tam rešpektovať životné prostredie. Ja by som chcela poďakovať za to, že ste zdôraznili, že Dánsko nerešpektovalo environmentálnu legislatívu. Máme zóny Natura 2000, ktoré obsahujú aj túto eh, sa ochránené zóny a to je dôvod, No a táto bariéra, ktorá sa ako keby to bolo niečo, čo pomôže životnému prostrediu. No, treba e, nejakú záruku, že to účinne pomôže, treba treba vedieť, čo sa deje v prírode v tejto oblasti. No a na záver chcem povedať, že to je provokácia e, našich nemeckých kolegov, pretože v pohraničných zónach e, veľké obavy zrejme takéto bariéry medzi Dánskom a Nemecko sú to zóny integrácie. My nutíme ľudí, aby obchádzali eh, túto bariéru, pričom eh, diviaky ju bez problémov, eh, bez problémov prejdú. Takže žiadam komisie, aby urobila niečo viac aby odpoveď eh, bola jasná, ak Dánsko eh, nezareaguje, treba eh, spustiť príslušné postupy. Ak to tam zostane, tak aký účel má už tá chránená zóna Natura 2000. Viete, že to je milióny dánskych korún sa tu plitvajú a ja vyzývam komisiu, aby skutočne e, zasiahla. No a No a musíme zaistiť e, činnosť e, tejto bariéry a zaistiť, zaistiť dopad životné prostredie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja Ďakujem pekne a podporujem slova kolegyne Auken. Pekne to sformulovala, ja to nedokážem lepšie. Mňa samozrejme zamestnáva aj to, že ten plota vznikol z opravneného strachu preta eh, morom ošípaných eh, epidémia mi mohla spôsobiť obrovskú obrovské ekonomické škody. Strach predtým majú polnohospodári v celej Európe. No, treba proti tomu niečo robiť, ale ja myslím, že tento plod nie je zavrnul proti chorobe. No a keď sa choroba začí, začne šíriť, tak sa šíri rýchlejšie, ako behajú diviaky. pretože sa na tom pozdieľajú aj ľudia, takže ja preto úplne Súhlasím s pani Auken, petícia musí zostať otvorená, komisia musí e, to ešte pustiť. Či každá členská krajina začala budovať potom ploty. No a e, my sme v Európe hrdí na slobodu pohybu a to platí tak pre ľudí, ako aj pre zvieratá. No dobré to je historický moment, keď Peter Jar podporuje Margarete Auken, tak je to skutočne niečo nezvyčajné, čo som práve urobila. Ja si to vždy zapisujem. A teraz som to napísal Jar Auken a dala som to do srdiečka. To je skutočne symbolické. Ak dvaja spolupracujú, tak tú petíciu nechám v každom prípade otvorenú nie som bola rada a je to tiež eh, vážne a symbolické. Európa, Európe teraz nemáme budovať eh, ploty alebo múry, ale mosty, takže má to veľkú symbolickú hodnotu, oveľa väčšiu, ako si dokážeme predstaviť a to je dôležité politicky povedať, že toto nie je čas. Príjmeme takéto opatrenia, aby som tiež chcela ešte rada zdôrazniť to, čo robíme vždy nevyhnutnosť a proporcionalita. Či sú tieto dva princípy dodržané? Nie. Peter Jar to povedal veľmi správne. A ten mor sa šíri rýchlejšie ako bežia diviaky, takže plot nezabráni šíreniu. Ak budeme mať to nešťastie, vypukne takáto epidémia. My teda preto necháme to otvorené a napíšeme dánskym orgánom a požiadame o okamžité zastavenie stavby plota. Takže toto, toto urobíme. Hm. A vienujú sa aj proporcionalite a nevyhnutnosti. A symbolickom efektu, ktorý to má nie len na Nemecko, dánskej hranici, ale pre celú Európu. No dobre, takže budeme postupovať týmto spôsobom. Ďakujem pekne a prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorý máme na programe. Petícia 513 o neuznávaní e, rodín LGBTI v Európskej únie, únii. A petícia 1081 e, homofóbia e, v Polsku neudelili bezvízový vstup pre partnera občana Polska. Predkladatelia petícií e, tu nie sú. Komisia tu je ako vždy. A ja vám rada odovzdám slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Začnem s tou prvou petíciou e, z roku 2016, 5.13, týka sa viacerých vecí a začnem osobitne otázkou neuznávania mená predkladateľa petície a potom e, kolegyne sa vyjadriť ďalším otázkam, ktoré petícia e, navrhuje. No, jedna z vecí je skutočne, že grécké orgány e, odmietli uznať dvojité meno dieťaťa, ktoré sa narodilo britsko-gréckému páru rovnakého pohľadu, ktorý žijú v Španielsku. Takže grecké orgány odmietli uznať to dvojité priezvisko dieťaťa a dali tam len meno jedného z rodičov. A komisia už trochu vysvetlila právny a právne pozadie v zasadnutí v júli 2018. Ja teraz len upozorním na to, že v súlade s rozhodkami Európskeho súdneho dvora, ak meno bolo právne prijaté v inom členskom štáte, tak členské štáty národnosti alebo odmietnutie v štáte národnosti uznať a zapísať takéto meno právne prijaté v inom členskom štáte obmedzí právo slobody pohybu a pobytu pre takéhoto, takúto osobu. Opätovne ja nechcem, aby bolo vaše vystúpenie narušené, tak ja by som rada ehm, požiadala pred sa tie diskusie uskutočnili mimo miestnosti, takže nech sa páči, máte slovo. Takže takáto prekážka alebo ani je proti ani práva slobody pohybu. Um, spojené s podmienkami, takže môže to byť odôvodnené len keď je to, to vychádza z objektívnych úvah, keď je to uh, primerané mm, a rovnako e, objektívne, ktoré súvisia s verejnou politikou, musia byť prísne interpretované, nemôžu byť určované jednostranne v každom členskom štáte bez akékoľvek kontroly inštitúcií EÚ. Ciele súvisia s politikou Môže tam byť len vtedy, keď je závažná hrozba pre ako slobody v spoločnosti. No a e, ďalšie veci, ktoré obmedzujú slobodu pohybu a pobytu, môžu byť odôvodnené členských štátov len vtedy, keď je to potrebné na ochranu takýchto záujmov a keď nemôžu byť dosiahnuté menej prísnymi opatreniami Komisia od januára 2016 vedie dialog s gréckými orgánmi. No a ako sme vás informovali minulý júl, eh, grécké orgány vložili žiadosť eh, pred eh, štátnu právnu radu pre objasne vydelovania mien párov rodičov rovnakého pohľavia No a žiada sa týka tiež otázok uznávania mien. No a komisia bola minulý týždeň informovaná greckými orgánmi, že Grécka štátna právna rada prijala stanovisko 201 z roku 2018 a grécké orgány skytli informácie o krokoch, ktoré chcú príjmať na to, aby rieši otázku odmietnutia uznania mena. Takže komisia preveruje eh, odpoveď greckých orgánov. A ja som rada, že môžem povedať, že prvá prežná analýza ukazuje ochotu greckých orgánov, aby riešili eh, to zamietnutie uznania mena. A teraz slovo dostane kolega, ktorý sa venovať iným otázkam. Yeah, thank you, Ruth. Ďakujem, Rúta, ďakujem, pani predsedajúca. Možno si pamätáte, že predkladateľ petície vyzýva komisiu a parlament, aby sa pracovalo na e, otázke tohto občianského štatútu e, v Európskej únii a Komisia je toho názoru, že členské štáty a príslušné legislatívy ohľadom uznávania e, civilného občanského stavu by mali vychádzať z judikatúry súdneho dvora, kde je celý rad rozhodnutí v konkrétnych menách a stanoviska zaujímané členskými štátmi vzhľadom na e, sobáše v iných členských štátoch musia podliehať pravidlám zmluv a rozhodnutiam e, súdneho dvora. Takže e, buď teda sa vychádza z judikatúry alebo legislatívnych opatrení na úrovni únie a komisia je toho názoru, že e, v tomto prípade nenavrhne žiadnu legislatívnu Um, nápravu, pretože akýkoľvek návrh legislatívnych opatrení mm, musí byť eh, samozrejme eh, vykonateľný a eh, už v kontexte iných legislatívnych spisov ani na rade, ani v parlamente by nebola väčšina v, za tak takéto legislatívne opatrenie, takže nenavrhujeme žiadne legislatívne opatrenie, pokiaľ ide o um, teda, tento civilný uh, štatút. Ide o to, ako členské štáty uplatňujú svoje vnútroštátne legislatívy, ale mali by pritom vychádzať z judikatúry súdneho dvora. Takže uh, slovo je otvorené pre kolegov. Pani Ford, prosím. Ja som príležitostnou členkou, ale som veľmi, e, veľmi e, angažovaná v mnohých otázkach, ktoré sa tu riešia. Je to veľmi dôležité pre nás e, ako socialistov a demokratov, to znamená tieto, pred, tieto petície a problematiku, ktoré riešia z môjho pohľadu ako britskej poslankyne ako viete, neodhlasovali sme Brexit, možno sa to nikdy ani nepodarí, ale e, Robí mi to veľké starosti, pretože jeden z predkladateľov petície v podstate e, je z Británie a Brexit skomplikoval veľa otázok občianstva a ja viem, že naša grécka kolegyňa si robí veľké starosti a prikladá mm, s tým, že sa to ešte, že tá petícia ešte nie je zatvorená, takže ja podporujem obe petície tak, aby sa výbor týmito petíciami naďalej zaoberal a urobili, aby sme urobili ešte viac. Aby sme jednoducho viac zblížili členské štáty, pokiaľ ide o lepšie práva a nediskrimináciu. Ja nie som odborníčka v tomto prípade, ale považujem za dôležité tie otázky, ktoré predkladajú predkladateľ petícií a malo by to zostať na našom programe. Mali by sme byť v tomto výbore hrdí na to, čo sme doposiaľ urobili. Urobili sme toľko vecí, poslali sme e, v tomto smere v roku 2016 e, LGBTI a aj v roku 2018 opäť sme požiadali o, napríklad o stanovisko Júri 2016 sme o tom rozpra- e, debatovali aj v júli 2018, sme o tom tu diskutovali, tak podľa mňa by, zle, by sme teraz tieto petície mali uzavrieť, lebo sme už vyčerpali všetky svoje pravomoci, ale je to jeden prvod, ktorý stále platí, aby teda zostali otvorené a to je Brexit. Nevieme, čo sa stane. A preto ich necháme otvorené a ja som toho názoru, že by to tak malo byť. A potom počas nasledujúceho mandátu sa nimi výbor môže opäť zaoberať, lebo tu ide skutočne o práva občanov a o nediskrimináciu a toto všetko. Z faktického hľadiska čisto sme už vyčerpali svoje možnosti, ale Brexit opäť otvára tú e, medzeru, takže to treba nechať otvorené. A Zaslali sme všetky informácie e, všetkých možných druhov a máme tu aj informácie od greckých, informácie od greckých úradov, to je veľmi dobré. A myslím, že to súvisí s dokončením novej, novej legislatívy ohľadom nových mien, lebo to s tým tiež súvisí, keď sa niekto ožení vydá. Takže Mali by sme požadovať e, písomnú odpoveď komisie a to môžeme urobiť a myslím, že môžeme poslať aj list o tomto pani komisárke Jourovej, aby sme vyjadrili svoje výhrady a žiadali o objasnenie. A Takisto sa domnievam, že treba v tom liste podčiarknúť, že inštitúcie Európskej únie, naše vlastné inštitúcie, nepomáhajú príliš veľmi v boji proti takémuto typu nepriateľného správania sa a postupu. Mali by sme viesť, mali by sme byť príkladom a nediskriminovať e, páry rovnakého pohľavia, a ich deti. Takže by sme mali poslať list pani Jórovej a to môžeme samozrejme ešte riešiť rôznymi spôsoby v nasledujúcich dňoch. E, všetci s tým takto súhlasia? Dobre. Myslím, že si teraz už všetci zaslúžite dobrú večeru. Takže vám veľmi pekne ďakujem a skutočne e, berte to moje odporúčanie vážne. Užite si večer.